Good afternoon, dear colleagues. Príjemné popoludne. Um, začala by som našu schôdzu. Máme pred sebou dlhú schôdzu, máme mnoho zaujímavých a veľmi významných tém na programe. o 18.20 úplne na záver budeme hlasovať Chceli by sme teda dodržať časový plán, tak aby sa nám podarilo hlasovať e, presne o 18.20 podľa plánu. Ak nie sú žiadne námietky k programu, budeme považovať program za schválený. Musím oznámiť, že žiaľ tlmočenie galčine a chorváčine nebude dnes v dispozícii. A ďalej e, musím ohlásiť tiež po potvrdenie odporúčaní koordinátorov e, na odporúčanie spravodajcu pána Bonyho. Ten bol vymenovať za spravodajcu k náhoru správy o e, vystavení novým psychoatívnym látkam a pani Koraca Bill, tá bola vymenovaná spravodajkyňu pre návrh správy o implementačnej správe na tému boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Pán Moraes bol vymenovaný za spravodajcu pre návrh správy o legálnej migrácii ide o revíziu modrej karty. Toľko teda e, oznámenia koordinátorov. Pýtam sa, či výbor týmto potvrdzuje tieto rozhodnutia koordinátorov. Keďže nie sú námietky, budeme považovať tieto rozhodnutia za e, potvrdené. Ako som už povedala, 18.20 máme neplánované hlasovanie. Musíme teraz schváliť e, zápisnice schôdzi z 18. januára a 27. októbra 2015. Ak nebudú žiadne námietky, týmto zápisnicám budeme ich považovať tiež za schválené. A týmto sa dostávame k prvému bodu nášho programu. Ide o dohodu o strategickej spolupráci medzi e, Federatívnou republikou e, Brazíliou a Europolom. Táto navrhovaná e, dohoda je strategickou dohodou a nebude zahrňať výmenu osobných údajov. Parlament zôrazňujeme len konzulatívnym orgánom tejto téme a do troch mesiacov by mal zaujať stanovisko k tejto dohode na požiadanie rady. Vzhľadom na to koordinátori rozhodli držať sa zjednodušeného postupu. E, spravodajcom je náš predseda a podľa nedávneho uznesenia Europolu teda o Europole a strategickej dohode s Európskymi, s Spojenými arabskými emirátmi. Dnes si vypočujeme stanovisko holandského predsedníctva a tiež zástupcov samotného Europolu, ktorí nám priblížia dôvody a operatívne potreby tejto dohody. Pani Kroner, nech sa páči za holandské predsedníctvo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj všetkým členom výboru LIBE za to, že vám môžeme priblížiť túto strategickú uh, dohodu o spolupráci medzi Europolom a Brazíliou. Chcela by som najskôr z krátkosti priblížiť e, samotný postup, ktorý nás viedol k tomuto kroku a tiež charakteristické e, črty tejto dohody a potom spomeniem tiež dôvody, pre ktoré je táto dohoda potrebná. V maji 2014, teda pred takmer dvoma rokmi, Rada dala Europolu povolenie e, uzavrieť dohodu s Brazíliou. Toto rozhodnutie vychádzalo zo silných operatívnych dôvodov na spoluprácu medzi Europolom a Brazíliou a tiež e, tam išlo o záujem Brazílie posilniť spoluprácu s Europolom. V októbri 2015 správna e, rada Europolu schválila túto dohodu a potom táto dohoda bola odobrená aj v príslušnej pracovnej skupine rady spolu e, s implementačným rozhodnutím rady a teraz sa táto dohoda predkladá vám na e, konzultáciu. Zvorazňujem, že táto dohoda medzi Európolom a Brazíliou je strategickou dohodou. Umožňuje výmenu operatívnych strategických informácií, ako napríklad e, správy o všeobecnej situácii, taktiež výsledky strategických analýz a informácie o postupoch eh, trestného konania, ako aj eh, boj proti zločinu tiež umožňuje účasť na školiacich aktivitách a tiež poskytovanie poradenstva v prípade potreby v trestných vyšetrovaniach. Táto dohoda nezahrňa výmenu osobných údajov, ako ste už povedali, pani predsedajúca, na úvod. Chcela by som spomenúť niektoré z aspektov, ktoré počiarkujú potrebu pre takúto dohodu. Spolupráca s Brazíliou je významná pre Europol v oblastiach, eh, ktoré sa týkajú boja proti organizovanému zločinu, ako napríklad um, aspekty nelegálnej migrácie, taktiež zločiny súvisiace s eh, drogami a, a tiež všeobecné druhy zločinov, tiež um, trestná činnosť na internete, ktorá súvisí s bankovými transakciami. Týmto činnostiam sa Europol venuje, veľmi pozorne ich sleduje. Existuje e, systém, ktorý e, poskytuje školenia záujemcom o takúto trestnú činnosť na internete. Spravidla prostredstvom sociálnych médií sa šíria informácie s cieľom predsadzovať podvody. Ako viete, tento rok sa zorganizujú olympijské hry v Brazílii. Um, takéto rozsiahle športové podujatie bude terčom útokov, eh, ako napríklad phishingu, ktoré budú celené na občanov, ale aj na združenia. Užšia spolupráca s Brazíliou umožňuje Europolu získať podrobnejšie informácie o takýchto javoch a tiež eh, hľadať efektívne riešenia v boji proti takýmto činnostiam. Brazília je zaujímavá aj v oblasti boja proti terorizmu. Podľa skúseností vieme, že rôzne extrémistické a teroristické organizácie využívajú komunitu um, ktorá má pôvod na Blízkom východe a ktorá je teraz usídlená v Brazílii a ktorá sa venuje obchodu s ľuďmi a so zbraniami. Vďaka takejto dohode by sme lepšie mohli získavať informácie z celého regiónu z tejto súvislosti. Čo sa týka spätného získavania majetku viacero členských štátov, uzaviedlo rozhodnutie do praxe tejto oblasti už e, prebieha rozsiahla integrácia a interakcia medzi členskými štátmi EU a Brazíliou. E, Francúzsko, Portugalsko, ale Švajčiarsko už majú konkrétne prípady takéto spätného získovania a majetku. takéto dohoda by nám pomohla a aj ďalej rozšíriť túto spoluprácu. Predsedníctvo teda jednoznačne podporuje vyhodnotenie Europolu a domnieva sa, že takáto dohoda o spolupráci je potrebná. Ak dovolíte, pani predsedajúca, Chcela by som teraz umožniť eh, pánu zástupcovi Europolu, aby priblížil dôvody, prečo Europol podporuje túto dohodu. Ďakujeme pekne, eh, pani eh, Kroner. Máme tu ďalej pána Neumana za Europol. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. K tomu, čo už povedala zástupkynia holandského predsedníctva, môžem povedať, že spolupráca s Brazíliou je rozhodne zaujímavá pre Európol aj pre členské štáty. V Brazílii je dosť veľká komunita občanov z krajín Blízkeho východu. Podľa našich informácií tam pôsobí e, viacero extrémistických teroristických organizácií, ktoré zneužívajú túto komunitu ako svoju platformu, napríklad v oblasti tzv. trojitých hraníc. E, to sa týka Paraguaja, Brazílie a Argentíny. A v tejto oblasti tieto skupiny majú svojich e, stupencov. Brazília je známa ako platforma, ktorú tieto skupiny využívajú a to najmä ako možnosť získavať prostriedky z rôznych druhov pašeráctva. Tieto skupiny sa vedia napojiť na Európu, na západnú Afriku, odkiaľ tiež pôsobia aj potom v kontakte s Blízkym východom a s Európou. Teda spolupráca s Brazíliou by nám v tomto smere veľmi pomohla a pomohla by aj orgánom činným trestnom konaní Európskej únie lepšie získať pre o tomto dianí. Čo sa týka e, počítačovej kriminality, už sme si vypočuli, že Brazília e, má veľmi živú komunitu Mm, v podhuji spoločnosti, ktorá sa venuje tejto trestnej činnosti na internete. Poskytuje sa um, celá škala rôznych školení takýmto potenciálnym zločincom a tiež sa z Brazílii rozosiela množstvo eh, softvéru, ktorý dokáže poškodiť eh, počítače je to relevantné aj s blížiacimi sa olympijskými hrami, ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Úzko to súvisí, pretože je to veľmi významné športové podujatie, v priebehu ktorého takéto hrozby dúfame, že e, sa nenaplnia, ale mohli by sa naplniť. E, a Europol má mandát podporovať členské štáty pri takýchto významných športových podujatiach, ak dohoda s Brazíliou e, bude uzavretá. Europol poskytne svoju strategickú podporu e, v tejto oblasti. Dúfame teda, že aj vy zaujmete pozitívne stanovisko k tejto dohode, aj vzhľadom na to, že dohoda nezahrňa aspekty výmeny osobných údajov, pôjde naozaj iba o výmenu strategických informácií. Ďakujeme pekne, pán Neumann. Teraz sa obraciam na kolegov, či sa niekto chce vyjadriť. Mm, zdá sa, že nie tak ja ako e, pardon, pán predseda predloží návrh správy s ohľadom na dnešnú diskusiu a na najbližšej schôdzi v Libe sa táto správa predloží na schválenie. E, ďalej prejdeme k ďalšiemu bodu. Konkrétne ide o situáciu v oblasti Stredozemného mora a tiež e, kontexte potreby holistického prístupu k migrácii ide o preskúmanie pozmeňacích návrhov. Na dnešnej schôdzi bolo predložené množstvo pozmeňovacích návrhov. Pani Mecola a pani Kienge sú spravodajkyňami. Dám slovo i hneď vám a potom denným spravodajcom a ostatným poslancom Roberta. Nech sa páči. Ďakujem. Ech Chcela eh, by som sa poďakovať eh, aj kolegyni Cecil Kienge. aby sme zaujali veľmi otvorený prístup. Vedeli sme, že bude zložité nájsť nejaké styčné body, ale tento proces je zložitý. Ja som však presvedčená, že jediná reakcia Európskeho parlamentu k migrácii musí byť holistická a taká, ktorá bude založená čo najväčšej možnej miery na konsenze eh, rôznych politických skupín. Ako ste povedali, dostali sme 1247 pozmeňovacích návrhov takmer každému jednému odseku správy. Niektorí kolegovia, niektorí chcú, aby sme zašli ešte o mnoho ďalej, iní e, zase chcú, aby sme niektoré pasaže vypustili z textu. Musím však povedať, že mnoho kolegov bolo veľmi konštruktívnych, nápomocných a chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich prínos. Práve teraz pracujeme na kompromisných pozmeňovacích návrhoch o ocekoch, ktoré dúfame budú E, schopné získať e, konsenzuálnu podporu a napokon sa objavia v konečnej verzii správy. Viem, že niektorí pozmeci e, návrhy sa týkajú konkrétne detí. Urobíme všetko preto, aby sme v texte spomenuli niektoré aspekty veľmi konkrétne. Chcem ešte zdôrazniť, že už sme absolvovali veľmi rigorózny proces kompromisných na rokovaní, aby sme dospeli k tomuto zneniu správy. Nebolo to jednoduché. Budeme sa teda snažiť naďalej pracovať na kompromisoch Um, ale táto citlivá rovnováha by sa nemala ohroziť. Um, bude to však znamenať, že nie všetkým sa bude dať vyhovieť a nie všetci budú spokojní úplne so všetkými pasážmi eh, strany. E, že všetci chápeme, že pri takejto dlhej a zložitej správe eh, je toto nevyhnutné. Chcem požiadať všetky politické skupiny a delegácie, aby sa venovali problematike celej so všetkými aspektmi, aby sme dokázali efektívne zareagovať na najakútnejšiu tému, ktorá najviac um, znepokojuje našich občanov. Chcela by som ešte raz požiadať kolegov, aby e, nám um, jasne povedali, ktoré um, aspekty sú pre nich najpostatnejšie a my sa budeme snažiť zohľadniť ich v ďalších rokovaniach. vychádzame z toho, že kým nie je dohnuté všetko, nie je dohodnuté nič, teda prosíme vás o zovievavosť v tomto procese hľadania kompromisov. Čo sa týka časového plánu a ďalších krokov, snažíme sa zorganizovať ďalšie deňové stret, e, stretnutie deňových spravodajcov v Štrasburgu a ešte jedno technické e, stretnutie predtým. 16. marca sa plánujú hlasovať vo výbore LIBE a potom v apríli v pléne, ale naozaj budeme potrebovať pomoc všetkých, e, aj pochopenie a trpezlivosť všetkých, ak sa chceme niekam dostať. Budem musieť zrejme odísť ešte predtým, než sa uzavrie táto diskusia. Mám totiž iné povinnosti, ale budem sledovať všetky vystúpenia kolegov veľmi pozorne na internete aj za pomoci svojich kolegov. E, ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Kienge. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Niekoľkokrát to tu už e, zaznelo a nakoniec to tu aj pani Mecola počiarkla na, návrh správy je syntézou pozícií politických správ. Metodika, ktorú sme si zvolili, nám umožnila ísť nad rámec jednotlivých pozícií, vďaka čomu sme sa dopracovali k záverečnému textu, pri ktorom sme samozrejme mohli zohľadniť jednotlivé špecifické odporúčania, ako riešiť migračný fenomén. Tento text je už ovocím spoločnej dohody, ale k tomu sme ešte dostali viac ako 1200 pozmenujúcich návrhov, ako ste správne pripomenuli. Určite by nám nestačilo dnešné zasadnutie na to, aby sme diskutovali o obsahu predložených pozmenujúcich návrhov a ja teda preto dovolte len zo pár pripomienok. V prvom rade by som rada poďakovala kolegom za ich spoluprácu. Pomo- pomohli nám pri prekonávaní e, nezrovnalostí ktoré sa, pri, ktoré sa v správe objavili. Diskutovali sme o situácii maloletých, najmä bez sprievodu. Diskutovali sme o otázkach postavenia žien, o zraniteľných skupinách a tak ďalej. Pre tie pozmenujúce návrhy, ktoré nie sú novinkou, tam zamýšľame ich zoskupiť a pripraviť e, kompromisný návrh s tým, že budeme mať na pamäti samozrejme e, politickú rovnováhu. Zoberieme do úvahy aj stanoviska tieňových spravodajcov a samozrejme aj e, stanoviska všetkých kolegov, ktorí prispeli k našej práci. Pani predsedajúca, na technickej úrovni sme už začali pracovať na kompromisných pozmenujúcich návrhoch a pošleme ich potom tieňovým správodajcom, ktorí zásadnú budúci týždeň, teda myslím, že to bude v stredu. Aby sme trošku zefektívnili našu prácu, pozývam kolegov aj tieňových správodajcov, aby nám zasielali svoje priority, zásadné body, ktoré sú pre nich zásadné a ktoré by radi videli zapracované do textu alebo ktoré by radi posilnili či trošičku oslabili v texte. myslím, že sa nám už v samotnom návrhu správy podarila dosiahnuť istá rovnováha a musíme ďalej pracovať s tým, že teda, ako som povedala, treba zohľadniť eh, návrhy kolegov. Našim cieľom je doprav, dopracovať sa k hlasovaniu 15. či 16. marca na výbore LIBE. To znamená, že potom by sa v apríli hlasovalo na plenárnom zasadnutí k tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Uh, the... Ďakujem pekne. Teraz uh, sa obraciam na tenevých spravodajcov. Pani Steven, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. V súvislosti s touto správou e, bolo predložených tisíce vyše tisíc pozmeňujúcich návrhov e, viacerých politických skupín, čo dokazuje, aká dôležitá je táto téma pre Európsky parlament. Chcem zažiť obom spravodajkyňa veľa úspechov v ich ďalšej práci, v snahe získať kompromisné pozmiace návrhy, ale v mene e, svojej politickej strany môžem zdôrazniť, že dlhodobé humánne riešenie k otázke migrácie spočíva v systematickom prístupe pushbackov, uzavretím vonkajších hraníc, musíme odradiť ľudí od toho, aby sa snažili prekročiť Stredozemné more. A po uzavretí našich hraníc musíme prijať ďalšie zodpovedné rozhodnutia. Isté, že musíme prijať tých utečencov, ktorí potrebujú pomoc, ale bude potrebné väčšie financovanie utečeneckých táborov v zahraničí, mm, tak aby tam v nich boli optimálnejšie podmienky. Dúfam, že rokovania budú e, plodné, že sa nám podarí dosiahnuť e, výsledok a že všetky politické skupiny budú môcť podporiť e, jednoznačné politické posolstvo tohto legislatívneho návrhu. Moja skupina rozhodne nebude spokojná s aktuálnym znením. Ďakujeme pekne, pani Spinelli, nech sa páči. Chcela by som veľmi pekne v prvom rade poďakovať eh, pomoc eh, obom spravodajkyňam za prácu, ktorú odviedli a z veľkej časti súhlasím a súhlasím s tým, ako identifikovali jednotlivé témy, napríklad témy záchradných akcií či otázku trestného práva a tak ďalej. Mm, ja som dostala aj isté návrhy mimovládnych organizácií k pozmenujúcim návrhom. Chcela by som citovať zhruba 6 z týchto pozmenujúcich návrhov, ktoré sú podľa mňa kľúčové. Minimálne tak mi to vzýšlo z našich stretnutí počas ktorých sme sa zišli k návrhu správy. Poprvé, horizontálny pozmenujúci návrh predpokladá, že žiadatelia o azyl budú môcť vyjadriť svoje preferencia, pokiaľ ide o štát, kde by chceli o azyl požiadať, respektíve kde by chceli byť presídlení. Po druhé, poviem to veľmi, poviem to súhrne, pretože viem, že čas tlačí. Po druhé, um, detenčné centra, tam žiadame o podrobnejšie údaje, ktorý zberá Eurostat a o podporu rôznych alternatív príjmacích centier. Ďalej, pokiaľ ide o Ďalej, pokiaľ ide o návraty, aj v súvislosti s prácou agentúrou Frontex, tam nám ide tam štátov, štátov pôvodu, ktoré sú bezpečné. A tam je práve veľmi dôležité, aj, aj nastaviť isté procesné záruky pri vytváraní pobrežnej, pobrežnej európskej služby. Po štvrté, pokiaľ ide o európske financovanie, žiadame o transparentnosť, žiadame o kontrolu, aby sme sa vyhli o aby sme sa vyhli škandálom, ktoré pani Kienge pozná veľmi dobre, o ktorých nám rozprávala. Ja si myslím ďalej, že európske financovanie, ktoré sú určené na azyl a migráciu, by mali byť vyňaté z, z pravidel pre deficit a paktu pre rast pretože by to pomohlo tým krajinám, ktoré sú najviac vystavené migračným tlakom ako Grécko a Taliansko. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, som proti misiám NATO a najmä pokiaľ ide o nedávne dohody ohľadne mm, repatriáciu, kde sa skrátka ne nerešpektujú práva ľudí. Mám na mysli konkrétne chartumský proces a mám na mysli Turecko a možnú intervenciu v Líbii, možnú vojenskú intervenciu v Líbii v rámci riešenia boja proti prevádzačom. Hovorím ešte raz jasne, treba povedať, že Európska únia nemôže rozhodovať o svojich politikách e, v spolupráci s Tureckom. Všetci presne vieme, čo robí Erdoganová vláda na juhovýchode Turecka. Vieme, čo robí so svojimi novinármi, takže ešte by som poprosila, aby sme sa dobre, dobre pozreli na samotnú filozofiu Schengenu. Pozrieme sa na kauzálne prepojenie vnútorných a vonkajších hraníc a ich kontroly. V nadchádzajúcom čase však budeme musieť ponechať naše externé hranice otvorené, pretože demograficky náš kontinent upada. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne pani Spinelli. E, teraz pani Sargentini, nech sa páči, dve minúty, prosím. Ďakujem pani predsedajúca. Klamala by som, keby som povedala, e, že poznám aktuálnu verziu e, s 1200 pozmeňovacími návrhmi zhruba. Želám obom spravodajky veľa sily, snahe dospieť eh, do štádia, v ktorom eh, by verzia bola priateľná pre všetkých. Vieme, že eh, ste pod aj časovým tlakom, aj v tomto vám želám teda veľa sily. Myslím, že túto správu z vlastnej iniciatívy, ktorú sme začali pred mnohými mesiacmi, keď sme si mysleli, že ešte dlho potrvá, kým bude mať novú legislatívu o azyle a migrácii a potom sa ukázalo, že sme sa milili, ale myslím, že by sme túto správu teraz mali využiť na to, aby sme objasnili náš postoj k rade a ku komisii aj v otázkach azylu, aj pohybu pracovnej sily. Mali by sme zohľadiť aspekty, ktoré tu nezaznievajú. Pani Spinelli hovorila o Schengene. E, minulý týždeň sa Rada pre vnútro spravodlivosť venovala článku 26 Schengenského hraničného kódexu, kde sa hovorí o možných hraničných kontrolách, že takáto má byť reakcia údajne na príliv žiadateľov o azyl do EÚ. Rozhodne to tak nie je. My by sme sa mali snažiť o správu z vlastnej iniciatívy, ktorá by pomenúvala výzvy, ktorým sme vystavení, A síce, e, že žiadateľov azylu bude naozaj mnoho aj v blízkej budúcnosti. A tvrdiť, že to dokážeme vyriešiť tým, že uzavrieme hranice, podľa mňa je nesprávne. Ďalej, otázka ehm, presunu pracovnej sily. Je to téma, ktorá už nie je na zozname priorít, ale vidíme, že komisia navrhuje európsku migračnú politiku v Štrasburgu na budúci, že sa to opäť bude prezentovať v pléne. Ja dúfam, že sa tam bude spomínať aj problematika presunu pracovnej sily nie len vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. Myslím, že táto správa z vlastnej iniciatívy by mala spomenúť aj potrebu vytvoriť legálne formy vstupu do EÚ, nielen pre tých, ktorí žiadajú o azyl, ale aj pre tých, ktorí žiadajú ktorí hľadajú prácu. My totiž musíme bojovať proti eh, nelegálnej práci. Práca, ktorá sa vykonáva bez eh, dokumentov, nie je solidárna ani voči tým, ktorí ju vykonávajú, ani voči našej spoločnosti. A ak sa nám podarí formulovať veci progresívne, tak aby sme dokázali 27. Eh, predsedom vlády, nie 28 ja totiž predpokladám, že pani Glamerková už je na našej strane ako dobrý príklad. Ak teda presvedčíme 27 zvyšných predsedov vlády tým, že prístup uzatvorenia hraníc nebude fungovať, ak my dokážeme preukázať jednotu Európskeho parlamentu v týchto veciach, myslím, že tým potvrdíme, že sme na správnej ceste. Ja budem ochotná pomôcť v tomto procese, tiež budem ochotná pomôcť e, rýchle spracovanie, ale dúfam, že e, znenie bude progresívne. Ďakujeme pekne, pán Depré. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som oceniť najskôr vynikajúcu prácu oboch kolegyň, spravodajkyň. Veľmi zriedka vidíme taký dobre štrukturovaný a rozsiahly dokument. Ak dovolíte, chcel by som preto len predniesť niekoľko poznámok. Pri pohľade na tento dokument môžem povedať, že je to skôr katalóg krokov, ktoré by sme mali prijať a ako nejaká stratégia e, toho, čo bude potrebné urobiť e, v aktuálnych okolnostiach. Napríklad, keď sa hovorí o dočasnej ochrane, to je nástroj, ktorý by sa mohlo uplatniť i hneď, e, pretože sme svedkami obrovských prílov ľudí, ktorí žiadajú ochranu. Mohli by sme o mnoho viac e, poskytovať tento nástroj dočasnej ochrany. Ehm, zároveň však vyslovujeme polutovanie nad tým, že tento nástroj sa nevyužíva. E, žiadajme od komisie, aby sa viac využil teda máme tu analýzu problému, ale nemáme tu prijaté politické rozhodnutie k využívaniu takéhoto nástroja. A ďalší príklad. Správa veľmi správne hovorí o otázkach návratu. To je najzložitejšia téma takmer. A podľa mňa jedna z najsledatejších otázok je otázka readmisie v tomto kontexte. A pri tom správe sa vôbec nespomína readmisia, aspoň ja som si to nevšimol. Myslím, že by sme mali eh, vytvoriť aj stratégiu readmisie inak Všetky kroky v tejto súvislosti budú neefektívne v otázkach návratov. Ak k návratom má dôjsť, aj keď ja nie som ich zástancom, myslím, že bude musieť to zahrňať aj readmisiu. Inak tento nástroj bude neúčinný. Ďalej po tretie, čo sa týka e, zoznamu bezpečných e, krajín pôvodu, hovorí sa tu o spoločnom e, európskom zozname. V tomto odseku E, sa hovorí na jednej strane o bezpečných krajinách pôvodu a potom o bezpečných tretich krajinách. Um, jedna skupina sa vzťahuje len na, na e, osoby, ktoré pochádzajú z tejto krajiny a druhá skupina, sa, druhá skupina krajín sa vzťahuje na krajiny, e, cez ktoré prešli tieto osoby. Ale zdá sa, že v tejto veci neexistuje politická zhoda. Aj keď teda kolegyne odviedli obrovský kus práce, ja by som e, chcel vysloviť želanie, aby správa nebola len akýmsi zoznamom e, bodov bez nejakého kontextu, ale mala by byť skôr reakciou, reakciou e, a navrhovaným postupom, ako veci riešiť, aká si stratégia do budúcna. Ďakujeme pekne. Keďže nikto ďalší sa nehlási o slovo, vraciam sa k spravodajkynem. Nech sa páči, Roberta. som sa Poglieza. Poglieze. Grazie, presidente, io estremamente... Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Zdá sa mi dôležité, aby sme naozaj ocenili naše dve spravodajkyne. Vykonali obrovský kus práce. Ja som si veľmi podrobne prečítal správu. Myslím si, že správa je vynikajúca. Um, spoločne s kolegami Alessandrou Mussolini a ďalšími z našej, pra, našej politickej skupiny sme predložili niekoľko pozmenujúcich návrhov, ale chcem sa koncentrovať teraz na také štyri najdôležitejšie z nášho pohľadu. 93 pokiaľ ide o zlyhanie eh, dohody o relokácii um, migrantov Alebo, teda chcem ešte citovať k tomuto, že 39 600 žiadateľov o azyl, ktorí sú v Taliansku v príjmacích centrách, to je údaj zo 4. februára, um, z týchto bolo relokovaných len 163 a tak ďalej. Čiže v pozmeňovacom návrhu, nadväznosti na tento pozmeňujúci návrh prezentujem ešte ďalší a tam chceme nelimitovať realokáciu, pokiaľ ide o jednotlivé národnosti, tam, tam sa hovorí o tých, o, tých pred, o tých percentuálnych údajoch, čiže ja si myslím, že je dôležité modifikovať tú dohodu, pretože práve v Taliansku tam môžu byť Eritrejci, Sýrčania a tak ďalej. Čiže a to prepojenie, ktoré tam bolo identifikované, vlastne zabraňuje uplatňovaniu tejto dohody. Čiže hovorím, politika, politika readmisí podľa nás jednoducho zlyhala. Ešte pozmeňujúci návrh 1039. Tam sa hovorí o prepojení ekonomických zdrojov, pokiaľ ide o jednotlivé projekty v spolupráci s rozvojovými krajinami. Všetko je to nápojené na migračné toky a tak ďalej. Čiže naozaj vám takto stručne ďakujem. Ďakujem, pán Podieze. Roberta, nech sa ti páči, ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, nielen tým, ktorí vystúpili dnes. Som veľmi povďačná našim kolegom, pretože venovali skutočne uh, obrovskú pozornosť našej správe. Chcem len povedať, že keď sme začali prácu na, našom, na, na, na našej správe, tak sme vlastne ani nevedeli, ako bude vyzerať agenda komisie pána Junkera, ale dnes už máme pred sebou niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré um, ja osobne vnímam ako tie, na ktorých by sme mali stavať v rámci našej správy. Takže dúfam, že sa nám podarí sa dopracovať mňa Cecil k rýchlemu riešeniu. Chcem apelovať na kolegov, aby preukázali um, konštruktívnu spoluprácu, dúfajúc, že sa nám podarí čo najskôr schváliť našu správu. Um, aby sme potom mohli prijať aj legislatívne návrhy komisie. Ukážme, ukážme, že máme, že vieme vyslať odkaz, eh, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú oblasť. Roberta, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Beriem na vedomie takisto návrhy, ktoré tu odzneli. Chcela by som upokojiť eh, poslancov, ktorí vystúpili s jednotlivými návrhmi. Pán Dupré, ďakujem. Vďaka tým viac než tisíc pozmenujúcim návrhom sa nám podarí e, trošičku upresniť e, jednotlivé aspekty správy. Ďakujeme pánovi Spinellimu za to, pani Spinelli, prepačte, hovorila o prioritách, ktoré sú veľmi dôležité. My ich zoberieme do úvahy pán Polieze, pán poslanec Polieze, ja rozumiem kritike, um, ktorej podrobujete celý systém realokácií, ale samozrejme budeme sa snažiť mať na pamäti všetky, všetky vaše návrhy a budeme, budeme na nich ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ako Judith povedala, žalme vám veľa síl vo vašej práci a spoločne budeme dúfať v skorý kompromis. Poďme ďalej, poďme k ďalšiemu bodu. Ešte všetko dobré do vašej spravodajskej, do, do vašej práce spravodajcov a tieňových spravodajcov tá, tuto, predpokladám, že táto diskusia bude trvať trošku dlhšie a ďalší balíček, ďalší dôležitý dosie, kde medzi nás príde pán rediteľ z DG Home má začať až 16.30. Čiže budeme musieť eh, teraz eh, prerušiť na chvíľočku a budeme potom pokračovať 16.30 komisia tu takisto nie je a chýbajú aj správodajcovia a tieňoví správodajcovia, ktorí e, by tu k týmto bodom mali byť teda 6, 7, bodom 6, 7, 8, 9. Tie budú predmetom spoločnej diskusie. Takže kávová prestávka do 16.30. So, um, let's continue. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Po krátkej prestávke na kávu začneme pracovať na ďalšom bode nášho programu. Ide o zásadnú tému, ide o tému Európskej pohraničnej pobrežnej stráže, posilnenie kontrol na pohraničných hraniciach e, za pomoci príslušných databáz, Európsky cestovný doklad na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín. Máme potom ďalej dve stanoviská, ktoré sa týkajú Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a Európskej agentúry pre kontrolu rybarstva. Takže Vnímame tieto dokumenty ako balíček. Vítame za mi pána Rueteho, eh, generálneho rejiteľa DG Home, ktorý nám predstaví návrhy, ktoré do balíčka spadajú. Balíček predložila komisia minulý rok v decembri. Po prezentácii zahájim rozpravu. Najprv vystúpia spravodajcovia, potom tieňoví spravodajcovia k jednotlivým dosie a teda tie, tie tri dosie eh, budeme riešiť ako balíček. Potom udelím slovo holandskému, zástupcom holandskému predsedníctvu, aby nás poinformovalo o tom, ako prebieha práca na rade v tomto ohľade. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, pokúsim sa vám v, vo svojom vystúpení predstaviť balíček. Komisia ho 15. decembra predložila. Práve sa na vašom výbore odohrala rozpráva k migrácii len pripomeniem, že v Európskej agende pre migráciu sme sa zameriavali na zákonnú migráciu, ale aj na kontrolu hraníc. Bolo povedané už v máji minulého roku, že sa pozrieme na situáciu celkovo, pokiaľ ide o hranice, aby sme mohli pracovať na európskejšom prístupe. Minulý mesiac sme boli svetkami nešťastného, pomerne nešťastného vývoja. Zákonne možný, ale predsa len unilaterálne, bol to unilaterálne rozhodnutie zo strany členských štátov zaviesť pohraničné kontroly a návrhy v rámci balíčka sú pokusom komisie pozrieť sa, či by sme, či by sa dalo sa dopracovať e, skoordinovanejšiemu, k skoordinovanejšiemu riadeniu hraníc. Balíček má v celku 5 návrhov. Nebudem zachádzať do jednotlivých návrhov, ktoré sa týkajú Námornej bezpečnostnej agentúry a agentúry pre kontrolu rybárstva. Diskusie k ním určite ešte prebehnú. Uh, ja sa budem koncentrovať skôr na tie tri prvé návrhy. V prvom rade mi dovolte zo pár slov k eh, tej, tej, tej zásadnej časti balíčka o hraniciach. To je návrh nariadenia o Európskej porenčnej a pobrežnej stráži. Dúfam, že súhlasíte, že sa súhlasí s tým, že sa tu odrážajú určité výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme. V prvom rade mm, vás musím poinformovať, že postupujeme pomerne rýchlo v príprave tohto návrhu. Minulý rok mm, bolo predložených niekoľko návrhov, troš, tr, aj to istý čas trvalo. A boli sme pod istým tlakom. Aj e, občania volali potom, aby sme, sa, aby sme si zanalizovali situáciu, pokiaľ ide o pohraničnú pobrežnú stráž. Pán komisár Avramopoulos je politickým strojcom tohto návrhu. A my sa snažíme čo najrychlejšie postupovať e, v rámci legislatívneho procesu a ja som nesmierne rád, že ste vymenovali spravodajcov. Teším sa na e, spoluprácu s pánom Pavliksom a s ďalšími tieňovými spravodajcami. Našim spoločným záujmom je pokročiť e, čo najrychlejšie. O čo ide? Snažíme sa Mm, pracovať na téme, o ktorej sa už dlhšie diskutovalo. A síce ide o tému integrovaného riadenia hraníc. Viete, že bolo pripravených veľa dokumentov, prebehlo veľa diskusí. Na jednej strane tu máme Národnú pohraničnú stráž a pobrežnú stráž. A potom je tu malá agentúra, to už ste odo mňa počuli niekoľkokrát agentúra, ktorá, mm, ktorá tam je na zamestnancov, ktorá je schopná stražiť parameter eh, okolo Európskeho parlamentu, ale určite nie naše vonkajšie hranice. A my sa teraz snažíme pracovať na dvojpilierovej štruktúre, pokiaľ ide o pobrežnú a pobrežnú stráž kde by bola teda jedno, jednak agentúra pre pohraničnú pobrežnú stráž a jednak e, potom, e, potom národné pohraničné a pobrežné stráže integrované do systému do systému s tým, že bude existovať e, spoločná zodpovednosť jednak teda medzi národnými agentúrami a Európskou agentúrou migračný tlak ukazuje, pokazuje na dôležitosť a nutnosť takéhoto usporiadania a riešenia tejto situácie. Ako som povedal, prebehlo v tomto smere veľa diskusí. Teda, ako sa z toho zhostíme? V prvom rade navrhujem oveľa silnejšie zapojenie agentúr, pokiaľ ide o predchádzanie krízam, tá teda prevenciu pred krízami, čo súvisí s posúdením zraniteľnosti súčasného systému poraničnej stráže s tým, že prisúdime silnú úlohu novej agentúre, k tomu ešte poviem zo pár slov, s tým, že vyhodnotíme zraniteľnosť členských štátov pokiaľ ide o ich kapacitu um, riadiť alebo teda riešiť stráženie externých hraníc. Zabezpečovať stráženie externých hraníc. Vypočul som si pripomienky ako nemôžete, by, nemôžete urobiť nejaké vyhodnotenie, um, ale ak musíte urobiť analýzu zraniteľnosti, tak musíte tak urobiť v čase, kedy, ju, kedy túto situáciu treba aj napraviť zároveň. Čiže toto je práve ten aspekt, ktorý sme, ktorý sme zakotvili do nášho návrhu týkajúceho sa agentúry pre pohraničnú pobrežnú stráž. Druhým prvkom je prvok, ktorý bol predmetom silných politických diskusí. A ide síce o možnosť e, priameho zásahu zo strany agentúry. To je posledné východisko, tak sme to naformulovali, ale v prípade, že externá, externá stráž členského štátu e, ne, nebude viac efektívna s tým, že sa ohrozí fungovanie šengenského priestoru a v takýchto prípadoch potom môže agentúra pomôcť a um, prijať isté opatrenia pri riešení naliehavej krízy. Takáto intervencia prebehne na základe rozhodnutia komisie a myslím, že my sme tam zapracovali zo pár bezpečnostných opatrení, aby sme sa ubezpečili, že neexistujú žiadne konflikty suverenity členských štátov na strane jednej, na druhej strane takéto intervencie a s tým, že s tým, aby to jednoducho bolo pokryté. Pokiaľ ide o celkové nastavenie agentúry, tam pôjde hlavne o to, aby sme napravili jeden z najväčších eh, nedostatkov v súčasnosti. Tam sú, tam sú momentálne týmy rýchleho násadenia, tzv. rapid teams. A pozrieme sa vidíte, aká je situácia v Grécku či v Taliansku. Často, často nemáme ani záväzok členských štátov. Často nemôžu ani v správnom čase zaslať tých správnych odborníkov, ktorí by mohli vykonať úlohu, ktorú agentúra Frontex identifikovala a preto navrhujeme zaviesť povinný mechanizmus, aby sme mohli zoskupiť zdroje z členských štátov. To určite oceníte Takisto navrhujeme zvýšenú spoluprácu v prípade niektorých funkcií pobrežnej stráže a tam navrhujeme aj pozmenujúce návrhy k nariadeniu ENSA, už je to 8 rokov, čo som členom e, riadia, riadiaceho orgánu EFSA, ENSA a budeme teda pracovať na týchto návrhoch. Nepochybujem, že i vy budete zapojení do diskusí, pokiaľ ide o jednotlivé pozmenujúce návrhy k týmto legislatívnym návrhom. A ešte posledná poznámka z mojej strany. Áno, vytvárame tu veľmi novátorský, veľmi nový prístup e, k stráženiu, k stráži, ale určite neodpálime, tak povediac, agentúru Frontex. Snažíme sa o kontinuitu, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o to, čo v súčasnosti robí Frontex, to je nesmierne dôležité a v tom sa bude pokračovať. Druhý návrh zacielený, zacielená novelizácia kódexu šengenských hraníc. Tam ide o kontrolu v rámci systému vstup-výstup. Ako viete, kódex v súčasnosti si v súčasnosti vyžaduje systematické kontroly príslušníkov tretích krajín, keď vstupujú či odchádzajú z Európskej únie a takisto je našou povinnosťou zároveň skontrolovať platnosť cestovných dokladov európskych občanov, ktorí prechádzajú hraničnými priechodmi, ale nemáme systematickú povinnosť kontrolovať, respektíve si to konzultovať e, v šengenskom informačnom systéme alebo v systéme odsudzených e, dokumentov či v systéme vstup-výstup po skúsenostiach s nedávnymi udalosťami sme mali pocit, že existuje potreba zavedenia systematickej kontroly na vonkajších hraniciach a to európskych občanov, keď na územie vstupujú či z neho odchádzajú. A preto sme predložili tento návrh a máme, a máme pocit, že je to veľmi dôležité tak v prípade letísk, pozemných hraničných priechodov, námorných hraníc a tak ďalej. Vzhľadom na komplikácie pri kontrolách možno bude odôvodnené možno niektoré výnimky budú odôvodnené v prípade pozemných či námorných hraníc, ale to všetko by malo vychádzať z posúdenia rizika, kde by práve agentúra pre pohraničnú pobrežnú stráž mala zohrávať svoju úlohu. To už patrí do toho druhého návrhu. Tretí návrh, tam v skutočnosti ide o aktualizáciu ak by som to mohol tak naformulovať, ide o možno taký upevnenejší právny základ, niečo také už existuje. Viete, že ide o cestovné doklady pri návratoch, často nie sú tretími krajinami uznávané a pokiaľ si želáme efektívnu politiku návratov, tak ehm, sme za týmto účelom pripravili veľmi technický návrh, aby sme mohli zaviesť európsky dokument, európsky doklad, ktorým by sa identifikovali tí, ktorí sú súčasťou rozhodnutí o návratoch. Budeme mať jednotný formát, sú tam rozličné, rozličné technické prvky, vďaka, ktorých, vďaka ktorým bude možno skontrolovať a vďaka ktorým, ktorým bude príslušná politika efektívnejšia. Pani predsedajúca, to bol taký prehľad troch predložených návrhov. Ja sa veľmi teším na prvú diskusiu. Viem, že aj pán komisár Avramopoulos eh, sa bude tešiť eh, na diskusie potom v neskoršom štádiu na pôde parlamentu. Ja sa veľmi teším teraz, že budem môcť odpovedať na vaše otázky a chcem poprosiť, eh, pokúsme sa Pokúsme sa pokročiť čo najrychlejšie v práci na týchto návrhoch, aby nová agentúra bola prevádzky schopná čo najskôr, aby sme mohli riešiť súčasnú krízu, ktorej sme v súčasnosti svetkami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Rete, za to, že ste nám poskytli tieto detálne informácie. A teraz prechádzame k diskusii. Na úvod odozdávam slovo spravodajcom týchto spisov. Je tu pán Pabrix, čo sa týka správy o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, potom je tu pani Makovej a potom pani Stevens na záver. Potom prejdeme k tým spravodajcom pán Niedermüller, pani Keller, pán Polieze, pani Björk, pán Wimberg, pani Wimberg, ktorí požiadali o slovo ako mi spravodajcovia ďalej, pani Intfeld. A potom prídu na radu kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť pán Koeliu, pani Sipold, pani Spinelli, pán Depre, pán Zdechovský a pán Kierkors. Takže takto budeme postupovať najprv spravodajca. Takže pán Pabris ako prvý. Ďakujem Kinga a ďakujem aj komisii za túto prezentáciu. Áno, ja už sa teším na spoluprácu so všetkými, ktorých zaujímajú tieto témy, ktorí chcú venovať čas tomuto projektu agentúry pre pohraničná pobrežnú stráž. Je toto jeden z návrhov komisie, kde eh, vidíme takú dvojakú úlohu, podľa mňa. Poprvé, hrá dôležitú úlohu, pretože predstavuje šancu pre Európsku úniu skutočne sa pohnúť ku predu a riešiť migračnú krízu. Po druhé, je to dôležitý návrh, pretože pokiaľ uspejeme, tak môžeme aj našim voličom ukázať, nezávislo od toho, z ktorého regiónu alebo krajiny pochádzajú, alebo pre ktorú stranu volili, môžeme im ukázať, že Európska únia je účinná, efektívna. Taktiež sa teším na vyjadrenia kolegov, tiež spravodajcov všetkých politických skupín, pretože si myslím, že tento spis nás skutočne spája. Máme možno rôzne názory, stanoviská alebo riešenia, ale ide nám to spoločný cieľ. Takže všetci, ktorí chcete spoločnú budúcnosť Európskej únie a chcete nielen na papieri riešiť problémy, ktoré teraz čelíme, tak vy všetci musíte vedieť, že pokiaľ sa to budeme snažiť, tak sa nám to podarí. Časy sú ťažké, ale pokiaľ budeme postupovať spoločne, tak sa nám podarí vyriešiť problémy. Taktiež, čo sa týka tohto dokumentu, pokiaľ bude schválený, tak toto v podstate bude v súlade aj s hodnotami ľudí, ktorí si myslia, že potrebujeme otvorené hranice a že musíme pomáhať čo najviac žiadateľom o azyl a utečencom. Pretože si nedokážeme predstaviť otvorné hranice, pokiaľ tieto hranice nebudú zároveň kontrolované. Takže je treba takto začať a potom takýmto spôsobom aj postupovať ďalej. Nuž, ehm, čo sa týka európskeho riešenia na krízy, tak tento dokument presne o tomto hovorí. Samozrejme, sú tu určité detailné otázky, o ktorých tu komisia už trochu hovorila, ktoré možno budú e, položené napríklad ohľadom spolupráce rady, komisie, týchto agentúr, ale tu by som chcel vás odkázať na to, ako sa správa niektorí britskí diplomati bez ohľadu na e, Brexit. Oni hovoria, že vždy, keď sa o niečom rozhodujete dôležitom, tak je treba si sadnúť a dať si k tomu dobré víno. Ďakujem. Teraz pani Makovej. Ďakujem. Chcem poďakovať aj zastupcovi komisie. A predovšetkým chcem povedať, že naredenie o Schengene je treba zmeniť. Občania žijú teraz pocitom úzkosti a strachu po tom, čo sa stalo v Istambule, v Paríži a tak ďalej. Taktiež tu máme migračnú krízu. Je to veľká kríza, ktorá sa týka veľmi veľa osôb a je ťažké ju nejak riadiť. Veľa ľudí hovorí, že v Európskej únii vládne xenofóbia. Áno, ja s tým súhlasím, pretože ten problém, pre ktorým stojíme, pramení z milných rozhodnutí Európskej únie a niektorých čl- jej členských štátov. Nemali by sme viniť občanov, že sa boja neistoty vo svojich štátoch, pretože vidia, aké rôzne chyby boli urobené. Je treba sa pozrieť do budúcnosti a veci zmeniť. Áno, pokiaľ sa nachádzame v kríze, tak často aj naše reakcie sú krízové a teraz takú krízu máme a preto potrebujeme krízové riešenia. Externá hranica E- Európskej únie, to je v podstate jediná šanca pre nás, ako zadržať napríklad radikálnych e- e- džihadistov alebo pašerákov. No a systematické kontroly navýšia, alebo pokiaľ sa navýšia, budú sa týkať každej osoby, ktorá príde do Európskej únie alebo ju opustí. Pokiaľ môžeme zastaviť obchodovanie s ľuďmi, tak toto sa dá realizovať len pokiaľ bude dochádzať k výmene informácií. Je treba kontrolovať vonkajšie hranice Európskej únie a nie vnútorné. Takže každý, kto vstúpi alebo odíde z Európskej únie, bude skontrolovaný, budú mu skontrolovať dokumenty. ten e, text komisie nie je príliš jasný. Často sa tam hovorí o európskych hraniciach, o bezpečnosti e, európskych občanov a všetci sme občanmi EÚ, dokonca aj tí, ktorí nie sú súčasťou Schengenu, ako napríklad Rumunsko a Bulharsko. No, keď vidím vysvetlenia komisie, tak mám ten dojem, že je to len tá vonkajšia hranica, ktorá sa týka nás všetkých, pretože v opačnom prípade by tam úroveň ochrany bola vyššia a bolo by logické nechrániť jedných občanov viac než iných. A taktiež sa musíme sami seba opýtať, čo sa bude diať v krajinách ako Chorvátsko, Rumunsko alebo Bulharsko. prídu tam nejakí páchatelia, ktorí tam chcú prešpinavé peniaze, aby financovali terorizmus. A čo potom? Necháme tieto krajiny osamele, aby si tento problém riešili sami? Nie. Sme v tom spoločne, treba hľadať aj spoločné riešenia. Napríklad Rumunsko je krajinou, ktorá má už roky prístup k šengenskej databáze a my tieto údaje aj využívame. A ja dúfam, že toto tam komisia aj jasne naformuluje. Je treba to objasniť, tieto skutočnosti. No, čo týka budúcich diskusí, tak tu by som navrhovala, aby sme sa s komisiou o tomto ešte pobavili budúci týždeň v Štrásburgu. Ďakujem. Ďakujem pani Makovej. Teraz pani Stevens v súvislosti s dokumentom, ktorý hovorí o ilegálnych dokumentoch pre alebo o dokumentoch pre ilegálnych migrantov z tretich krajín. A pán, ha, pán zastupuje pána Haláho. Áno, ďakujem. Hovorím za pána Haláho, takže hovorím tu teraz za ňo. Chcem poďakovať komisii za dnešnú prezentáciu. Nabracanie tých, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu v rámci Európskej únie, musí byť prioritou pre EÚ. Navýšiť eh, mieru navratených osôb je zásadné, pokiaľ EÚ chce eh, úspešne čeliť kríze v nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Musíme Štatistiky hovoria jasnou rečou. Nemôžeme byť spokojní s mierou navratených osôb z tejto kategórie len 40%, pretože súčasné štandardy pre cestovné dokumenty boli e, vytvorné v roku 1994 a už nie sú aktuálne. Preto vítam tieto nové návrhy komisie. Dnes mnohé tretie krajiny nechcú prijať e, dokumenty navratených osôb, E, ktoré prichádza z Európskej únie, pretože tieto dokumenty sú zlej kvality a mohol by si ich doma vytlačiť každý doma na vlastnej tlačiarni. Takže pokiaľ tieto naše dokumenty budú mať jasne rozlišiteľné znaky, tak tretí krajiny už nebudú môcť svojich občanov navrátených odmietať. Takže taktiež je treba bojovať proti e, falšovaniu dokumentov. Samozrejme, tento návrh nie je nejakým zázračným riešením a naďalej. Tam ešte v ceste stoja mnohé prekážky, vrátanie komplikovaných diplomatických vzťahov a taktiež neochota niektorých tretich krajín spolupracovať. Taktiež nie je z návrhu úplne jasné, do aké miery nízka miera skutočne navrátených osôb závisí od nejednotnosti dokumentov, dokladov a nakoľko od toho, že tretie krajiny nie sú ochotné si svojich občanov brať naspäť. Takže účinok tohto návrhu ešte bude musieť s komisiou prediskutovať detailne. Avšak, pokiaľ zharmonizujeme e, formát dokladov a taktiež zrychlíme proces navracania, e, odstraníme byrokratické prekážky, určite sa týmto pohneme dobrým smerom. A chceme skutočne silné kroky a opatrenia. A myslím si, že to bude jednoduchšie aj pre tretie krajiny si tieto, tieto občanov brať naspäť, pokiaľ nebudú musieť byť v kontakte s 28 rôznymi členskými štátmi v rôznych jazykoch. Bohužiaľ, tieto dokumenty nebudú využívané v kontakte s Pakistánom, ale dúfam, že sa tento problém ešte bude v budúcnosti riešiť. Tieto návratové doklady musia byť súčasťou e, dobre cieľaného úsilia Európskej únie o e, v podstate neprestrelné readmisné dohody s tretími, medzi Európskou úniou a tretími krajinami. Toto samozrejme neporušuje práva tých, ktorým má byť udelený azyl, ale má to pomôcť navrátiť tých, ktorí nemajú oprávnenie ostať v Európskej únii a taktiež to podporí dôveru verejnosti. A ja sa teším na výmenu názorov s tými spravodajcami, ktorú zorganizujem. A dúfam, že toto dôležité opatrenie bude schválené. Teším sa na našu spoluprácu. Ďakujem. A teraz dávam slovo tým spravodajcom. Mnohí sa prihlásili do diskusie. Prečítam tie mená teraz a pokiaľ sa tam niekto nebude počuť, tak mi dajte vedieť, pretože potom už to uzavriem. Mr. Niedermüller, Mrs. Keller, Mr. Pogliese, Mrs. Björk, Mrs. Wimberg, Mrs. Intwald, Mrs. Sargentini, Mrs. Lunacek as shadows. Okay, so Mrs. Uh, Zippel and Mrs. Uh, Kudrycka as a shadow for... Pani Kudrická, Koteneva spravodajkyňa. Pani Stevens ešte. A pani Wikström. Takže pán Niedermüller. Ďakujem stručne. Takže na úvod chcem poďakovať komisie pánu Rutemu za to, že si hradili čas, aby nám tu predstavili tento nový návrh ohľadom novej agentúry. Určite diskusie budú eh, hojné a zaujímavé a treba diskutovať o hraniciach a zároveň o budúcnosti Európy. Ja som dnes ráno hovoril s pánom Pavriksom a dohodli sme sa, mm, že budeme veľmi rýchlo, svižne, dynamicky pracovať, aby sme pokročili tieto záležitosti. A zároveň chcem povedať, že pokiaľ by od začiatku utečenskej krízy fungovala takáto agentúra, tak by sme na tom teraz boli lepšie. Takže vítam prístup komisie. Schengen je jeden z najväčších výdobytkov Európskej únie a treba ho chrániť. A prvá línia obrany musí začať na vonkajších hraniciach, súhlasím. Takže je to veľmi dôležitá otázka. Potrebujeme integrovanú agentúru a taktiež e, manažment vonkajších hraníc. Taktiež zároveň bezpečnosť občanov je zásadnou otázkou, ale tak tiež si myslím, že nepotrebujeme politiku vytvárania strachu a kolektívnej stigmatizácie. Je treba dosiahnuť vyváženú situáciu medzi bezpečnosťou a slobodou. Taktiež vítam to, že tento návrh obsahuje všeobecnú povinnosť pre členské štáty si vymieňať informácie, pretože dúfam, že tie informácie, ktoré sú potrebné, tie údaje, ktoré sú potrebné, budú zdieľané medzi členskými štátmi. Máme tu EASO, túto novú agentúru, Europol a ďalšie relevantné agentúry, ktoré taktiež si budú vymeniať informácie. Až dúfam, že sa týmto zaručí vhodná ochrana údajov a dodržiavanie základných práv. A na záver ešte všeobecne. Chápem, že tento návrh sa snaží riešiť výzvy, ktorým teraz čeli Európska únia ako problémy s ľudskými zdromi v niektorých členských štátoch alebo nedostatok potrebného vybavenia. Musíme vytvoriť silnú a schopnú agentúru. A ja sa rád pozerám do budúcnosti a prevýšľam dlhodobo. A ja sa teraz pýtam, akú úlohu bude mať táto agentúra po tom, čo sa táto primárna téma vyrieši. Ďakujem, pani Keller. Ďakujem. Takže čo sa týka návrhu o Frontexe, no už neviem, ako chcete vytvoriť novú agentúru, keď zoberiete Frontex, e, národné zložky a staré agentúry a pre, miešate ich. Neviem, či to niečo zmení. Ďalej otázka pre komisiu. Prečo sa tak ponáhľate s tým návrhom o Frontexe? Parlament vždy pracuje veľmi rýchlo, obvykle to nesme my, kto veci blokuje, obvykle je to rada. A myslím si, že všetci sú tu ochotní rýchlo spracovať. My rešpektujeme aj lehoty pre trialóg a bežné postupy. Takže prečo sa tak ponáhľate? Prečo je tu takáto krátka lehota? Veď ešte pred pár rokmi sme reformovali mandát Frontexu a teraz naraz to chceme urobiť zas. A je to mandát, ktorý predpokladám, že nejakú dobu potom bude trvať. Takže si ho chceme riadne priemyslieť a nie len tak e, v rýchlosti. Naše priority ako zelených sa nachádzajú v dôležitých oblastiach ako základné práva, taktiež vyhľadávanie a záchrana osôb, pretože rada to zase e, zmiernila tieto formulácie. Možno by nám mohli vysvetliť, prečo sa nemyslia, že tieto otázky sú dôležité pre Európsku pobrežnú stráž. Ja si myslím, že tieto otázky musia byť v súlade s pravomocami Frontexu. Váš návrh dáva Frontexu bezprecedentnú úroveň právomoci majú možnosť zasahovať do kapacit, alebo krokov členských štátov, ale čo sa týka dodržovania základných práv, tak tam už to také horúce nie je. A pokiaľ nezmeníte základné nastavenie Frontexu, tak potom začne rozhodovať o tom, čo majú robiť jednotlivé členské štáty a to nie je dobrý spôsob, ako postupovať. Je dobré, že sa tam zaviedol ten mechanizmus na podávanie stiažností, ale vieme, že tam je to taktiež veľmi obmedzené, je treba posilniť mechanizmy v súvislosti so základnými právami, pokiaľ budú posilnené iné právomoci Frontexu. Taktiež ďalšia otázka, ktorú sme minule nevyriešili, keď sme hovorili o Frontexe, to bola otázka zodpovednosti a ručenia. Kto za všetko ručí? Kto je zodpovedný napríklad za e, porušovanie ľudských práv? Je tu potom problém, keď právomoci Frontexu sa miešajú s právomocami členských štátov. Napríklad e, vybavenie je vo vlastníctve zároveň Frontexu a členských štátov, takže to je problém, o ktorom je treba taktiež hovoriť. A taktiež je tu otázka e, článku 18, ktorý Frontexu dáva právo zasahovať v členských štátoch proti ich vôli. To je dosť problematické. Predovšetkým nevieme, ako to čítať v súčinnosti s článku 20, kde ten členský štát, ktorý nesúhlasí s takýmto zásahom, má potom dávať Frontexu pokyny pre ich misiu. Takže sa môže stať taká situácia, že ten členský štát si nepraje zásah Frontexu, ale zároveň mu má vydať pokyny. A samozrejme, členský štát je zodpovedný za to, čo sa deje na jeho území podľa medzinárodného práva. Takže to si myslím, že si tieto ustanovenia protirečia a je to ťažké nejak vyriešiť. Takže možno nám vy vysvetlíte, ako si to predstavujete. Ďakujem pekne. Teraz pán Boglieze. Prezident, jo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja vystupujem za pani Mussolini, tieňovú spravidajkyňu. Um, k jednému z materiálov, bohužiaľ medzi nami v Bruseli dnes nie je. Politika návratov v podstate zlyhala. Um, už to tu kolegovia pripomenuli, že v roku 2014 len 36 vyhostených eh, migrantov v skutočnosti eh, sa aj do svojich krajín vrátilo. Čiže dúfame, že systém a že súčasná situácia by sa mohla zlepšiť cestou tohto eh, tohto jednotného cestovného dokladu. Určite, určite to určite by to súčasnú situáciu zlepšilo aj v porovnaní, ako hovorili kolegovia o situácii z roku 1994. Čiže ja si myslím, ale že treba obmedziť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na harmonizáciu formátu, ktorý budú mať určité technické špecifika s tým, aby sme samozrejme bojovali jeho technickými špecifikáciami alebo, alebo znemožňovali možné podvody a falšovanie nemusím hovoriť, že to musí spadať do um, pravomoci členských štátov. Pani Pek, sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Našou tenevou e, spravodajkňou je kolegyňa Maleberg. Dnes tu však nemôže byť, preto budem hovoriť e, v jej mene. Chcela by som na úvod povedať, že ak chceme mať takéto spoločné riadenie hraníc, musíme uh, máte niečo spoločne, niečo zdieľané, čo by sme mohli chrániť e, a brániť. A tu nejde o to, či sa musíme e, identifikovať e, na hraniciach alebo nie. Našim preukazom totožnosti ide tu o prijatie ľudí, ktorí sú v núdzi, ide tu o um, spoločnú uh, povinnosť prijímanie utečencov uh, E, nemôžeme e, oddeliť tieto dve skutočnosti, tak ako to robí komisia. Tento víkend 100 tisíce ľudí sa zmobilizovali vo viac ako stovke miest v Európe e, na bezpečný príchod. Neurobili to preto, aby ešte zvýšili ťažkosti v otázke bezpečnosti situácie v Európe, či aby bránili iba čište Schengen v zmysle potreby e, preukazu totožnosti. a Aktuálne funkčný Frontex už má právomoci bránenie vonkajších hraníc. Ide tu skôr o zastavovanie ľudí a stiaženie e, prekročenia hraníc. Znamená to, že to bude ešte nebezpečnejšie pre nich dostať sa do Európy. Toto rozhodne nie je niečo, čo naša skupina podporuje. Pokiaľ ide o body, ktoré nás e, najviac nepokojú, a síce mandát, e, ktorý bude znamenať e, povinné schvaľovanie členského štátu. Toto nie je pre nás priateľné riešenie, tak ako tu už zaznelo tak, aby nejakí úradníci bez priamej zodpovednosti, bez toho, aby boli priamo zvolení, rozhodovali o otázkach základných práv, um, teda na úrovni Frontexu. Toto podľa nás nie je prijateľné, čo sa týka základných práv a ľudských práv. Toto je mandát, ktorý vychádza z operácií v tretich krajinách a nás to veľmi znepokojuje. Tento mandát sa týka zvýšenia operatívnej činnosti. Myslím si, že e, naliehavosť, s ktorou sa spracúva takýto e, rozsiahly dokument, je podľa mňa E, veľmi e, znepokojúca, pretože predovšetkým ten naliehavosť spočíva v e, potrebe zdieľania povinnosti, v príjmaní ten naliehavosť spočíva v prejave solidarity s Gréckom, kde 10 tisíce utečencov je zaseknutých a taktiež naliehavá situácia spočíva v zachraňovaní ľudí, ktorí sú v núdzi a tiež z vytvorení bezpečných foriem vstupu na územie EÚ. Pani Infeld je ďalšia rečnička. Ďakujem, ja sa vyjadrím k revízii šengenského e, hraničného kódexu. Na jednej strane naša skupina rozhodne podporuje mm, presadenie spoločného riadenia vonkajších hraníc e, Schengenu. Na toto poukazujem už veľmi dlho. Ja teda nesúhlasím s, so skupinami GUE a zelených, e, zelenými v tejto veci, ale neznamená to prijímanie opatrení, veľmi okamžitého charakteru a tiež to neznamená uzatváranie hraníc. Toto totiž pojem riadne hraníc nezahrania. Keď sa pozeráme na um, ustanovenia e, tohto hraničného šengenského kodexu, chcem sa opýtať komisie, kde ostalo hodnotenie dopadov. Zdá sa, že už má komisia vo zvyku, a pritom je to tá istá komisia, ktorá chce presadzovať e, lepšiu legislatívu a preto úplne vynecháva hodnotenie dopadov vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti, a otázok vnútra. Teda ja rozhodne žiadam dopadovú štúdiu, e, toto totiž nie je situácia, ktorá vznikla včera. Nemusíme sa až tak veľmi náhliť, že by sme si mohli dovoliť hodnotenie dopadov. E, a chcela by som sa tiež opýtať o niečo podrobnejšie na súvislosti tohto balíka e, s balíkom inteligentných hraníc napríklad, alebo s európskym PNR. My máme predsa nástroje a už sme navrhli ďalšie nástroje na kontroly ľudí na hraniciach a taktiež na sledovanie ich pohybu. Chcem sa opýtať, ako E, tieto veci navzájom súvisia. A z toho istého súdka chcem sa opýtať, e, aké dôvody existujú. Ako som už spomenula, naša skupina e, často hovorila o tom, že je dôležitá dostatočná hraničná pobrežná hliadka, ale nechápem, prečo by Mm, sa to malo adresovať len na zahraničných bojovníkov, pričom ide o občanov EÚ. Na to máme predsa PNR v EÚ, ak vieme, kto to sú, prečo musíme kontrolovať všetkých ostatných občanov. Podľa nás to nie je veľmi dôveryhodný spôsob eh, odôvodnenia. A tiež by som chcela lepšie porozumieť otázke proporčnosti. Vy totiž navrhujete biankošeky, všetci e, teda musia byť kontrolovaní a, a priori a pritom je možné e, robiť e, zacielené kontroly a e, iba a v prípade rizika sa zavedú plošné kontroly. A nie naopak. Ďalej, nie je mi celkom jasné z dokumentu, na akom základe budú prebiehať tieto cieľené kontroly. Je to totiž trošku nejasné, ale pripadá mi to ako profilácia, ako dokonca rasová profilácia, ale ak to tak nie je, tak eh, sa chcem opýtať, v sa teda bude vychádzať pri týchto um, konkrétnych cieľených kontrolách. Hovoríte tiež o databázach, v ktorých eh, sa budú kontrolovať eh, ehm, informácie SIS, Interpola a národné databázy o stratených a ukradnutých dokumentoch, ale toto nie je úplný zoznam. E, tiež sa tam uvádzajú iné relevantné databázy, teda aké presne relevantné databázy máte na mysli, malo by sa to podľa mňa upresniť. A ešte sa chcem opýtať, čo sa stane s údajmi, ktoré buď e, budú alebo nebudú relevantné, či sa tieto údaje budú ukladať e, aj e, všetky informácie o kontrolách. Podľa mňa teda budeme potrebovať o mnoho viac informácií, než budeme môcť e, skutočne seriózne diskutovať o týchto návrhoch. Ďakujem pekne pani Kudrická aj ďalšie. <clears throat> Thank you. Um... Ďakujem. Chcela by som spomenúť, že moja skupina e, podporuje jednoznačne pozmeňovacie návrhy k externému hraničnému kontextu. Tento návrh považujeme za veľmi dôležitý. Nie je pochybnosti, e, že e, kontrola hraníc je kľúčová na zachovanie šengenského priestoru voľného pohybu. Tento návrh tiež je veľmi dôležitý ako reakcia na teroristické útoky. A všetci vieme, že niektorí občania sú ovplyvnení teroristickou ideológiou a cestujú do konfliktných zón, aby podporovali teroristické skupiny. A preto, podľa môjho názoru, občania EÚ by mali byť eh, našou hlavnou prioritou. A tieto kontroly sú súčasťou opatrení eh, potrebných eh, na riadenie otázok vnútornej bezpečnosti členských štátov. Kontroly na vonkajších hraniciach nám umožnia identifikovať takéto osoby a minimalizovať riziko vnútornej bezpečnosti šengenského priestoru. Po všeobecnosti tento návrh o šengenskom hraničnom kódexe sa snaží vysporiadať s výzvami do budúcna, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme vránili šengenský priestor a jeho bezpečnosť a preto vonkajšie hranice EÚ musia byť zaistené efektívnejšie a to vrátanie výmeny údajov. Tá by mala prebiehať efektívnejšie. Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, to sa tu už spomenulo, Mám pocit, že systematické kontroly v databázach budú prebiehať na báze zachytenia či nezachytenia a to znamená, že ak daná osoba nie je vyhodnotená ako riziková, táto kontrola sa nebude registrovať a nebudú sa ďalej spracúvať e, údaje danej osoby. Všimla som si vec, e, ktorá sa týka systémových kontrol na letiskách, to môže mať nerovný dopad na plynulosť um, eh, um, pohybu na hraniciach. To si bude možno vyžadovať uh, eh, pozmeňovacie návrhy, ale vyjadrime sa k tomu, keď spravodajca predloží konkrétny návrh správy. Chcem sa opýtať komisie, ako systémové kontroly ovplyvnia efektívnosť infraštruktúry na letiskách a kto za to zaplatí? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Binberg, eh, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za informácie, ktoré sme dostali. Ja som tieňovou spravodajkyňou pre body 7 a 8. Začnem teda bodom 7 a posilnením kontrol v relevantných databázach na vonkajších hraniciach. My podporujeme návrh, ale domnievame sa, že ehm, je naozaj tragické, že ehm, muselo dôjsť k takýmto závažným teroristickým útokom, aby sme ehm, dokázali presadiť jasnejšie hraničné kontroly. Máme predsa už nástroje ako databáza SIS k dispozícii. Je dôležité teda posilniť hraničné kontroly, aby sme dokázali chrániť nevinných Európanov pred um, teroristami e, džihádu, ktorí e, sa v súčasnosti ešte môžu pohybovať voľne v EÚ. Tiež e, sa domnievam, že tento návrh je krokom správnym smerom, ale nestačí, keď si pomyslíme na bezpečnosť našich občanov a k tomu chceme pristupovať seriózne. V členských štátoch musíme mať právo zaviesť naše vlastné hraničné kontroly. Ja som spravodajkyňou aj pre ďalší bod, Európsky cestovný doklad e, na účely návratu štátnych príslušníkov tretich krajín. Je to veľmi dôležité, je to veľmi vážny problém e, tento proces e, návratov nelegálnych migrantov, ktorí sa ocitajú vo Švedsku. Je to však naozaj iba kvapka. V mori v článku 3 sa hovorí o poskytovaní potravín v priebehu cesty a tiež sa tam hovorí o udelení akejsi formy občianstva dočasného a to je veľmi zložité, pretože často títo ľudia buď nemajú žiadne dokumenty totožnosti, alebo jednoducho klamu, ako teda tento problém chceme vyriešiť. Otázku dokumentov ďalej. Vo Švedsku máme problémy e, tretich krajín, ako napríklad Afganistan, ktoré odmietajú prijať ľudí, ktorí boli legálne deportovaní e, zo Švédska. Ako teda tento cestovný dokument e, nám pomôže vysporiadať sa s krajinami, ktoré odmietajú tieto postupy návratu. A ešte v neposlednom rade, ktoré krajiny podľa vás príjmú tieto nové podmienky testovania. E, Ďakujeme pekne, pani z Argentíny. Ďakujem. Pani predsedajúca, začala by som e, najskôr európskym cestovným dokladom e, naučili návratu štátnych príslušníkov tretich krajín. Aj tu chýba hodnotenie dopadu, pretože Komisia e, sa veľmi ponáhľala predložiť e, návrh. Myslím, že to nie je správne. Súhlasím s e, otázkami pani Stevens, ktorá sa pýtala, či je skutočným problémom otázka dokumentov, či je to e, napísané v všetkých oficiálnych jazykoch, v 23 jazykoch a, e, a či je to vytlačené na správnom papieri, alebo či je problémom to, či tretia krajina chce alebo nechce prijať svojich vlastných občanov. Nejde tu o vyhostenie osoby z EÚ, ide skôr o to, aby e, táto osoba bola prijatá v tretej krajine, odkiaľ prichádza. A vidíme, že je to veľmi zložité Niektorí ľudia sa chcú vrátiť domov, napríklad e, sú ľudia, ktorí cestujú medzi Holandskom a Belgickom, obracajú sa na konzuláty aj tu, aj tam, e, snažia sa získať túto možnosť. Mne e, nevadí štandardizovaný dokument pri vyhostení. Nemyslím si však, že sa tým splní cieľ rozumnej politiky návratov a tiež, že by sa, s tým, že by sa tým zlepšila spolupráca s tretimi krajinami. E, ďalej, e, chcela by som nadviazať na otázku kolegyne Keller. E, som trošku zmetená. Ak teda máme spoločné pobrežné a hraničné hliadky a aj členské štáty, niektoré nie sú ochotné splniť svoje povinnosti, Belgicko sa rozhodlo, že sa chce angažovať nájde loď e, s prevádzanými ľuďmi, možno aj drogami na palube, e, nájdu aj prevádzača. Čo s ním urobia? Privedú ho do Holandska, lebo Holandsko spolupracuje, alebo ho privedú do Belgicka a postavia pred súd, ako to teda bude fungovať. A, a ďalšia situácia, ak pohraničná pobrežná hliadka bude sa držať národnej legislatívy a ľudia na Širomori umrú, pretože prídeme príliš neskôr, aby sme ich zachránili, lebo pretože si nesplníme naše povinnosti. Teda ľudia nám pod rukami zomrú, tak povediac. Existujú disciplinárne opatrenia členských štátov, tak to hovorí článok 20. Ako to prosím však funguje v praxi? Prečo by Belgicko chcelo a malo chcieť hliadkovať holandskú hranicu keď sa tam dejú veci, ktoré nie sú v ich kontrole. Ja nechápem naozaj, ako články 18 a 20 e, môžu byť v súlade a ako sa obchádzajú tieto veľmi zásadné e, otázky zvrchovanosti jednotlivých krajín. Ďakujeme, pani Sipel. Ďakujem. E, hovorím teraz v mene našej tenovej spravodajky Miriam Dali a chcem tiež požiadať aj ja za seba o rečnícky čas. Môžem to skombinovať, alebo dostanem slovo neskôr. Dobre, kolegyňa Dali je tým spravodajkyňou pre dokument o návratoch a chcela by sa vyjadriť e, v tom zmysle, že je za to, aby vznikol jednotný dokument e, s cieľom zjednodušiť e, situáciu tých, ktorí nebol udelený azyl alebo nemajú nárok na azyl Myslím, že je to dôležité, najmä keď hovoríme o, o skutočne spoločnom európskom azylovom systéme. A tiež by to pomohlo tým krajinám, ktoré sú ochotné pomáhať utečencom, ale ktoré nemajú dostatočnej kapacity, pretože tí, ktorí sa musia vrátiť, ešte stále ostávajú v krajine. Zároveň sa musíme uvedomiť, že veľmi často tie, ktorí by sa mali vrátiť, e, ale nemôžu sa vrátiť, e, nielen preto, že nemajú dokumenty, ale preto, že krajiny pôvodu ich nechcú prijať späť, sú zaseknutí v Európskej únii, nemajú totiž žiadne práva v EÚ, nemôžu sa vrátiť späť a často sa dostávajú do veľmi zložitých situácií. A teraz môj osobný názor. Nejde tu len o zjednotené cestovné dokumenty, ale ide aj o dohody s krajinami pôvodu, aby naozaj prijali svojich vlastných občanov späť. Teda moja kolegyňa považuje za veľmi dôležité presadiť e, silnú efektívnu politiku návratov pre tých, ktorí nepotrebujú ochranu a zároveň aby sme zaistili dodržiavanie základných práv ľudských práv tých, e, ktorí sa musia vrátiť. Dúfam, že e, toto dokážeme presadiť veľmi rýchlo. A teraz, ak dovolíte, e, prenesieme pár poznámok vo svojom vlastnom mene. Som trochu zmetená, keď počúvam niektoré vyjadrenia kolegov, ktorí tvrdia, že všetci neregulárni migranti sa musia poslať späť. Prepáčte, ale takmer každý utečenec v Európe, viac ako 99% z nich je neregulérnych. E, Isté, že nemajú e, dokumenty, cestovné doklady. Musíme si teda dať pozor na to, aké slova používame, aby sme nezmiatli všetkých, eh, aby bolo jasné, o čom hovoríme. Ďalej. Pobrežné eh, hliadky eh, v Nemecku to vyzerá veľmi pekne. Sú to ľudia, ktorí nás bránia pred zločinom, ktorí chránia ľudí na pobreží, na riekach. Ale čo to v skutočnosti znamená? V Nemecku sa diskutuje o tom, že počty utečencov by sa mali znížiť, ale Opäť hovorím, prepáčte, nemôžeme predsa znižiť počty utečencov. Oni sú jednoducho tu. Hovoríme o tom, že chceme znižiť počty tých, ktorí prichádzajú do EÚ. A ďalej si musíme zodpovedať otázku, aká úloha v tomto kontexte je E, Európskej spoločnej pobrežnej hliadky je úlohou tejto hliadky lepšie kontrolovať, e, zaistiť, aby e, prichádzajúci utečenci boli zaregistrovaní, alebo je skôr úlohou tejto hliadky vrácať ľudí späť, teda robiť pushbacky bez ohľadu na to, čo sa s týmito ľuďmi stane, či budú zaseknutí v pasci v Grécku, v Turecku, záleží vôbec niekomu na nich, máme na to nejaké medzinárodné riešenie, teda ešte stále podľa mňa je niekoľko otázok eh, otvorených. A podľa mňa si musíme dať pozor, ako veci formulujeme. A mimochodom ešte ku kontrolám a aj kontrolám európskych občanov. Nemali by sme si um, nič navrávať, ak totiž sa eh, zavedú ďalšie a ďalšie kontroly aj európskych občanov. Podľa mňa náš európsky svet eh, naozaj bude bezpečnejší, len si to porovnajme s USA. Tam sú veľmi prísne hraničné kontroly, ale znamená to, že tam nie je riziko terorizmu, že tam nie je organizovaný zločin, že tam neprebieha pranie špinavých peňazí? Isté, že nie. Teda musíme byť opatrní v tom, nakoľko vytváranie týchto nových systémov bude mať želateľné výsledky a či nám to až tak výrazne pomôže, alebo či by bolo lepšie vylepšiť už existujúce opatrenia, využiť ich v plnej miere, pretože my tu totiž hovoríme len o tom, že nás to bude stáť veľmi veľa peňazí, tieto doplnkové kontroly a možno by sme mali veľmi opatrne zvážiť, čo naozaj je e, prínosné v boji proti zločincom, aby sme dokázali lepšie riadiť a zvládať e, situáciu s migrantmi a kde už zachádzame priďaleko, pretože ďalšia otázka je takáto. Len si predstavme na sekundu, že zajtra sa táto tzv. utečenská kríza ukončí a smutná situácia v Sýrii a v iných krajinách s terorizmom sa skončí. Bude to znamenať, e, že ukončíme všetky tieto opatrenia, hraničné kontroly a tak ďalej, alebo bude to pokračovať? Aj toto si musíme uzrejmiť, e, aby sme mali predstavu o riešení aktuálnej situácie, ale aj do budúcna, aby sme mali predstavu o vývoji veci. Ďakujeme pani Lunaček. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ja sa vyjadrím k posilneniu kontrol konzultáciou s príslušnými databázami a dotknem sa trošku aj tej kritiky, ktorá zaznela z úst kolegov Určite istým spôsobom robíme krok späť. A tu potom vystáva otázka, či by sme sa nemohli mm, skôr prizrieť na taký zacilenejší prístup, či by sme sa naozaj e, nekontrolovali všetkých, ale naozaj sa pozreli na tú hrozbu a tak ďalej. Čiže pokiaľ tá cena bude takáto, aby sme ponechali nažive Schengen, tak za našu skupinu, my sme ochotní sa na to pozrieť, ale predsa len vystávajú v tom zo pár otázok, ktoré by sme chceli položiť komisii, a kde nie sme príliš spokojní. Poprvé, kolega Interfel sa spýtala ešte aj ďalší. Žiadna štúdia posúdenia vplyvu. Ponáhlame, pon, náhlenie sa nie je dôvod na neuskutočnenú dopadovú štúdiu. Zdá sa, že je tu aj istá chybajúca jasnosť. Ako povedala pani Makovej, hovoríme o európskych občanov, hovoríme o e, šengenskom systému, pretože sú tu, sú tu ďalšie krajiny, ktoré nie sú súčasťou Schengenu a takde. Čiže o koho ide? Na koho sa odvolávate vo vašich návrhoch? Vo vašom návrhu? To sú také základné otázky, ktoré mám. Databáza Interpolu ďalej. Aký je právny základ? aby ho EÚ mohla vôbec využívať. Ja to minimálne tak chápem. No, rada by som tomu porozumela. Máme národné dohody, právny základ, pokiaľ ide o databázu Interpolu, ale dosial žiadnu dohodu na úrovni EÚ. Čiže ako to bude fungovať, ako to bude v praxi potom prevádzky schopné. Ešte jednu vec by som rada ujasnila Nesúvisí to vôbec s utečeneckou krízou. Nie je to preto, aby sme ich poslali preč. Je to o EU občanoch, je to je to o pasoch, je to o, nie je to o tom, že by sme mali zabrániť utečencom v príchode. Takže nezamie, ne, nezmiešavame tieto dve veci. Máme e, smernicu 38-2004 o slobode pohybu, ktorá hovorí o európskych občanoch, ktorí možno nemajú pás, pretože im bol odsudzený E, počas e, teda nebudú ho môcť prezentovať pri hraničnej kontrole a potom pohraničníci musia urobiť, čo je v ich silách a pomôcť takejto osobe pri identifikácii a tak ďalej. E, napríklad skontrolovať iný doklad, ako napríklad vodický preukaz, ale ja to vnímam tak, že ani komisia, ani rada si neželala zachovať túto časť smernice. Naozaj chcete, chcete odstrániť e, túto časť, ktorá sa týka slobody pohybu. Um, komisia podľa vašich slov navrhuje, aby existovali nejaké výnimky z časového hľadiska a aby, um, pokiaľ ide o pozemnú či námornú hranicu, ale rada k tomu pridáva ešte aj leteckú hranicu, čiže uh, čo na to poviete vy? Áno, bude to stáť viac, budeme potrebovať viac ľudských zdrojov, infraštruktúru na hraniciach, čiže skutočne bude treba aj čas, počas ktorého členské štáty budú musieť takéto niečo pripraviť. Takže ide tu o nejakú, nejaké zníženie, skrátenie času, neviem, ktorý bude na to potrebný, povedzte, čo si, alebo ako to vnímate vy. EUPNR. No už dosiaľ sme sa tam nedopracovali, moja politická skupina s tým nesúhlasí. O akých ďalších e, databázach, e, aké, aké ďalšie databázy máte na mysli? Chceme využívať EUPNR bez toho, aby sme menili príslušné právne ustanovenia? No už s tým by som určite nesúhlasila. Pani Stevens? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Rada by som sa vo svojom vystúpení zamerala na pohraničnú a pobrežnú stráž. Chceme reformovať Frontex a zmeniť túto agentúru na agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. A to je nesmierne dôležité. Ale keď hovoríme o kontrole našich vonkajších hraníc, tak e, naozaj musí ísť o kontrolovanie. Nemôžeme, mať, e, nemô, nemôžeme zriadiť ďalší mechanizmus v zmysle článku 26 v rámci nariadenia o hraniciach, kde sú zakotvené e, prísne reštrikcie ohľadne využívania európskych pohraničných tímov. V zásade to tak to nefunguje a nemôžeme, a, a nemôžeme sa nekoncentrovať v dostatočnej miere na návraty. Nemôžeme dovoliť všetkým tým, ktorí zostanú ktorí sú v prekernej situácii na mori, aby sme im jednoducho e, znemožnili princíp prvej krajiny, kde môžu požiadať o azyl tam sa hovorí, že pokiaľ je niekto pod ochranou a s tým teda, že sa nachádzal inde v nejakom centre, um, um, je to, tak potom nemôže byť, keď navštívim Ukrajinu, vrátim do, do tohto centra. To je predsa princíp nenavracania. A potom pokiaľ, tento azyl, pokiaľ tejto osobe azyl nie je udelený, tak potom sa táto osoba môže vrátiť. Môžeme mať e, kanceláriu pre návraty na území EÚ a pohraničná pobrežná stráž by sa tým mohla zaoberať a ja by som vás nabadala k tomu, aby ste sa tým zaoberali. Ďakujem veľmi pekne. E, to je koniec zoznamu tieňových spravodajcov. Mám však e, veľa kolegov na zozname. Ja teraz prečítam mena, ale prosím, pridržajte sa rečníckého času 1 až 1,5 minúty. Máme tu ešte holandské predsedníctvo a potom ešte aj pán Rute by, eh, eh, by rád zareagoval na tie otázky, ktoré mu kladiete. Takže pán Ko... Mr. Dupré, Mr. Zdehovský, Mr. Kirkos, Mrs. Myers, Mrs. Wikström, Mr. Sarvama. This is it. I close the list and please keep... Zatváram rečnícky zoznam. Prosím, pridržajte sa rečníckého času. Pán Koeľo. Pani predsedajúca, ja sa pokúsim čo najrychlejšie. Ide o nesmierne citlivú otázku. Vítam iniciatívu Európskej komisie. Je jasné, že pohraničná pobrežná stráž je kľúčom na riešenie migračných tlakov ale určite to bude trvať ešte nejaký čas, než túto zmenu realizujeme. Nezabúdajme, že ide o veľmi citlivú otázku národnej suverenity. To znamená, že európska solidarita, európsku solidaritu nemožno maskovať nejakým je, je, je nesmierne dôležitá. Nepodarí sa nám dosiahnuť nič, keď členské štáty nebudú schopné spolupracovať a ochotné spolupracovať, pretože vo finále európska solidarita vychádza zo vzájomnej dôvery. Druhá pripomienka sa týka e, Schengenu. Tam sa pracovalo roky na vzájomnej dôvere. Dovolte mi dovolte mi spomenúť e, hodnotiaci mechanizmus Schengenu. Je to veľmi dôležité, e, je to veľmi dôležité Ide tam o súbor spoločne dohodnutých parametrov, ktoré, na základe ktorých možno e, objektívne posudzovať. Majme jasno v tom, že nová Európska pohraničná a pobrežná stráž je potrebná, ale nie je e, zázačným riešením na riešenie súčasnej krízy. Článok 11 e, Liaison Officers, styční dôstojníci, je to dobrý nástroj na stimuláciu spolupráce, ale ako komisia uviedla, niektoré funkcie týchto, týchto dôstojníkov um, vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o monitorovanie a prístup do národných databáz. Po druhé, hodnotenie v zmysle článku 12. Um, takáto, taká, takúto zraniteľnosť treba analyzovať veľmi obozretne. Treba, treba to čítať v súčinnosti s, so šengenským hodnotiacím mechanizmom a kontroly nemôžu musia prebehnúť v súlade so šengenským kódexom hraníc v súlade s článkom 26. A potom, pokiaľ ide o spoločné zasahové týmy, tak tam sú dva dôležité body, ktoré by mali byť červenou líniou pre parlament. Ktoré musí byť jasné, že tieto operácie sú určené aj na záchranné operácie a po druhé, mechanizmus súladu musí byť takisto zavedený. Pani predsedajúca, pokiaľ ide o, o zásahy na vonkajších hraniciach, pokiaľ ide o naliehavé kroky v zmysle článku 18. Tam, tam, tam návrh komisie môže viesť in extremis eh, k zásahu bez, eh, bez konstácie s členskými štátmi. A preto treba zdôrazniť, že zatiaľ, čo je dôležité mať európsky zásah, je nepomysliteľné, že takéto niečo bude fungovať. Musíme sa tu snažiť o e, hľadanie spoločnej reči. Máme tu predsa istý mechanizmus už, e, ktorý funguje a, a musíme sa snažiť vyhnúť sa tomu, že si budeme zľahčovať niečo. Schengen treba chrániť, nie ho ničiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi položiť otázku zastupcovi komisie, pani Rutem, pánovi Rutemu. Pokiaľ ide o pohraničnú a pobrežnú stráž a konkrétne priame zásahy poslednej inštancie. Tieto zásahy sú možné, keď dochádza k istej zraniteľnosti na hraniciach, ale zraniteľnostiam vzhľadom na škodu, ktorá môže pre Schengen vzniknúť. Chcem sa spýtať, zdá sa to byť logické, ale nie je to logické. Čo, čo môžeme urobiť, keď základným problémom nie je pohraničná krajina, ktorá nedokáže manažovať tok migrantov, ale je to uzatvorenie hraníc v šengenskom priestore a nielen v šengenskom priestore, pokiaľ ide o balkánsku cestu, ale Schengen plus všetky balkánske krajiny, ktoré sa dohodli vo Viedni na uzatvorení hraníc, aby mohli zabrániť eh, prechodu migrantov, ktorí prichádzajú do Grécka a zvyšku Európy. Čiže E, môj čas vypršal, čiže no, tak toľko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Spinelli, som vám povďačná za to, že sa pridržate rečníckého času, pán Dupre. Uh, merci, prezident. Uh, en sur les... Ďakujem pekne. A ja sa chcem vyjadriť týmto trom návrhom. Uh, cestovné dokumenty, harmonizované cestovné dokumenty. Podľa mňa je to dobrý návrh. Ja podporujem tých, ktorí sa vyjadrili, že ak e, neexistujú readmisné dohody, e, vznikne tento harmonizačný dokument, ale na čo nám bude? Myslím si, že predpokladom na fungovanie takéhoto cestovného dokladu je predovšetkým e, vyjednaná readmisná dohoda s daným tretím štátom. Ďalej, čo sa týka hraničného kódexu, ja som rozhodne za to, aby sa prijali opatrenia na eh, ochranu bezpečnosti danej krajiny a som za primerané opatrenia, ale nenavrávajme si tu žiadne nezmysly. Ak sa zajtra ukáže, že um, sa posúvajú eh, člny z pobrežia Turecka k pobrežiu Grécka, čo budeme s týmito loďami a člnami robiť? Budeme ich vrácať späť? To je predsa nereálne. Nemôžeme eh, predsa predpokladať niečo, čo nebude v praxi zrealizovateľné. Musíme e, jednoducho uzrieť dohody s krajinami, z ktorých prichádza väčšina týchto utečencov a tiež sa skore prechádza väčšina týchto utečencov. To je podľa mňa predpoklad akéhokoľvek spoločného e, opatrenia. Ďalej, čo sa týka systémových kontrol, isté, že súvisí to s bezpečnosťou, nie s utečencami, nesmieme to dávať do toho istého balíka. Podľa mňa je na mieste otázka, že ak e, sa zavedie takýto nástroj, či už pôjde o cielené alebo systémové kontroly, um, podľa mňa je relevantné vedieť, či sa to bude prepájať s relevantnými databázami. Um, musíme totiž predovšetkým vedieť, či daná osoba je riziko alebo nie je. A keď sa tu hovorí o konzultácii e, so systémami Europolu, e, neviem, aký to má mať zmysel. Ďalej hovorí sa tu o o balíku inteligentných hraníc, bude to znamenať aj automatické kontroly pre občanov z Európskej únie pri e, akékoľvek cesty do tretej krajiny? Ďakujem pekne vopred za vaše odpovede. Veľmi pekne, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Dnes som bol veľmi, dnes som veľmi lutoval, že som nebol tieňovým spravodajcom, koordinátorom alebo vicekoordinátorom, pretože uh, Teraz, keď budem hovoriť o svojich otázkach, tak eh, už vlastne väčšina otázok bola položených. Nebudem kriticky, budem len um, konštruktívny. Ďakujem veľmi pekne pánovi Rutemu za výbornú prezentáciu. Chcem sa spýtať konkrétne. Napríklad z Polska zaznieva kritika, že navrhne demokratický a mm, aj proti národnej suverenite. Môžete nám uh, uviesť, ako by napríklad bola využitá táto e, pobrežná stráž proti vôli konkrétneho štátu. Druhá otázka odznelo, že súčasťou stráže by malo byť asi 1500 členov. Aké budú ich právomoci, akým spôsobom budú môcť zasahovať v štátoch. A ďalšia otázka, obšírna síce, ale vy si s ňou určite poradíte. Čo sa stane s Frontexom? Akým ako, akým spôsobom bude stráž a Frontex spoločne alebo súčasne fungovať. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť. Vy ste o tom na začiatku hovorili, ale nebolo to príliš jasné a pre nás je to veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Stechovský, pán Kirkos. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Vítame medzi nami pána Ruteho. Vždy je eh, pre nás zdrom informácií dve stručné otázky. Máte nejaké predpovede, respektíve predpokladané ciele, ako rýchlo môžeme byť prevádzky schopní, pretože v parlamente eh, parlament má iste mm, veľa otázok a pán Avramopoulos povedal, že už len 7 dní a všetko proste sa stane do problémov a naozaj eh, preto neregistruje sa, všetko sa to teraz zmenilo a teraz dokonca sa obvinuje aj, aj, aj na to, že neurobí svoju prácu, čiže situácia je naozaj nebezpečná a všetko nám to eh, všetko sa nám to vymýka z rúk, takže mm, ako to predpokladáte z časového hľadiska? Akým spôsobom toto všetko doplňa na to a ich prácu? Mm, bolo, bolo povedané, že bez, bez ohľadu na to, kde dojde k záchrane ľudí v tureckých či greckých vodách, um, majú sa posielať do Turecka. Ale ako to bude fungovať v súčinnosti potom s Frontexom porenčnou predznou stražou? Ďakujem veľmi pekne, pani Majers. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja stručne zopra pripomienok a otázok na holandské predsedníctvo a Európsku komisiu, pokiaľ ide o návrh pohraničnej a pobežnej stráže. Mám principiálnu otázku. Uh, um, krajiny by mali byť schopné kontrolovať svoje teritorium a keď bude existovať európska pohraničná pobrežná straž, tak potom krajiny v zásade stratia kontrolu nad svojimi hranicami. Čiže otázka znie je, súhlasia holandské predsedníctvo a komisia so mnou, že tento návrh do veľkej miery znamená, že je tu istý, že je tu istý presun pravomoci od členských štátov na EÚ. A potom druhá otázka. Um, šéf Frontexu nám povedal, že, ne, že nezastavujú migrantov a znamená to, že alebo respektíve bude nová pohraničná a pobrežná stráž zastavovať migrantov, respektíve bude im zabraňovať v tom, aby vstúpili na teritorium EÚ, alebo zámer takýto nie je. Kolegovia to, tu, tom už hovorili a ešte, ešte otázka na záver na našich hostí. Um, Prispeje tento návrh k, k zabraňovaniu, respektíve znižovaniu migračných tokov? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nuž. E, Takže pokiaľ odstraníme e, vnútorné hra, pokiaľ sme odstranili vnútorné hranice v rámci Schengenu, tak to znamená, že budeme spoločne spravovať. A čo sa týka externých hraníc, tak samozrejme logicky by sme mali mať spoločnú pobrežnú a pohraničnú stráž, ale vtedy sme tak neuvažovali, všetko u nás ide iba krok po kroku. A ja som presvedčená, a tu by som chcela poďakovať komisii, myslím si, tento návrh je veľmi dobrý. Som presvedčená, že väčšina občanov, väčšina občanov nezaujíma farba uniformy alebo vlajka, ktorá, ktorú vidia na externej hranici. Oni chcú fungujúcu kontrolu a manažment vonkajšej hranice. A niektorí ľudia a niektorí kolegovia si taktiež myslia, že Európska pobrežná stráž by dosiahla lepšiu správu externej hranice a myslia si, že by to zabranilo utečeneckej kríze a že by to zastavilo, ale to tak nie je. Farba uniforiem pobrežnej správe nezmení záväzky a povinnosti členských štátov, ktoré vyplývajú z Ženevského dohovoru a taktiež z európskych zmluv a z dohovorov hľadom azylu. Takže dobre, potrebujeme zaručiť lepšiu kontrolu vonkajších hraníc, ale tak, že zlepšíme funkčnosť spoločného európskeho azylového systému. A spoločná e, pobrežná stráž by nám taktiež možno pomohla zabraniť pašovaniu e, falšovaného tovaru, zbraní, drog a tak ďalej. No, minulý rok boli náklady neexistencie Schengenu odhadnuté na asi 1,4 bilióna eur za 4 roky. Takže by sme mali toto taktiež zvážiť. Naše externé hranice by mali byť lepšie spravované a potrebujeme teda tomuto, toto jedno riešenie, a to je spoločná pohraničná pobrečná stráž. Ďakujem, pán Sarvama. Predovšetkým vítam návrh komisie, predovšetkým, čo sa týka teda bodu 7, mena informácií. Nuž, máme tu veľmi dôležité princípy, myšlienky, o ktorých sa tu diskutuje. Ja chcem povedať jednu vec. Škoda, že tu nemáme systém modrých kariet, pretože rád by som sa opýtal, je toto skutočne veľký krok späť? Čo si ste tým mysleli? Veď sme sa nikam nepohli, ako môžeme už sa hýbať naspäť? Ako e, to myslíte? Takže ako môžeme niečo riešiť, pokiaľ nemôžeme využívať všetky dostupné databázy? Je to rovnaký problém, ako sme s vami mali v prípade e, PNR. Alebo keď porovnávate USA a EÚ, tak tomu sa nevyjadrovať nebudem. To je úplne mimo tému, to si nezaslúži môj komentár. Vo všeobecnosti som tu počul toľko dobrých vecí o princípoch v rámci starého poriadku. Ale teraz tu máme dramatickú situáciu, úplne novú, kde situácia nie je úplne jasná. Takže neviem, či to nevidíte, alebo to nechcete vidieť, ale prichádzajú sem rôzni ľudia. Sú tam aj ekonomickí migranti, sú tam aj ľudia, ktorí naozaj trpia, sú tam aj zlí ľudia. Takže je treba to vyriešiť bez nejakých ideologických eh, mantier. Postavme sa k tomu, prosím, pragmaticky. Ďakujem. Ďakujem a teraz odzávam slovo späť holandskému predsedníctvu a pán Louis Seborg. Prosím, pokúste sa hovoriť stručne. Ďakujem. Budem hovoriť stručne, samozrejme. Predovšetkým chcem poďakovať výboru aj členom za to, že nám umožnili predstaviť situáciu a ďakujem vám aj za vaše prejavené vyjadrené názory. No už pre radu všetky tieto tri spisy sú obrovskou prioritou v rámci e, balíčka o hraniciach. Budem hovoriť teda o všetkých troch. Poprvé, čo sa týka Európskej pohraničnej pobrežnej stráže, chcem zdôrazniť, že Európska rada nám dala jasný mandát a jasnú lehotu, aby sme pracovali do konca holandského predsedníctva na politickej dohode a my sme odhodlali dodržať túto lehotu. Začali sme tam pracovať už v januári. Ministri na neformálnom stretnutí v januári v, pre, v prítomnosti vášho predsedu diskutovali v Amsterdame o otázke pobrežnej pohraničnej stráže Hovorilo sa tam o povinných príspevkoch, spoločných e, povinnostiach. Určite si dokážete predstaviť, že o, že o suverenite sa taktiež veľmi často, e, že to slovo bolo často spomenuté. Na Rade pre vnútro a spravodlivosť e, predsedníctvo predstavilo správu o pokroku, odvedli sme veľký kus práce, diskutovali sme o veľkej časti návrhu, vrátane kontroverzných aspektov predsedníctvo pracovalo taktiež na e, kompromisných návrhoch, ktoré chceme predložiť. A na základe týchto prvých diskusí predsedníctvo si e, je isté, že sa nám pred e, radou pre vnútornú spravodlivosť 21. apríla podarí schváliť príslušný dokument, dohodu. Tešíme sa na stretnutie s pánom Pavriksom, teší aj na, s ďalšími spravodajcami, tevnými spravodajcami z toho parlamentu. Ďalej, čo sa týka zmeny šengenského e, zákonníka, tak toto je dôležitá otázka, ktorá súvisí s migráciou aj s e, teroristickou hrozbou. Je to prioritný spis. Minulý štvrtok na Rade pre vnútro spravodlivosť Rada sa zhodla na spoločnom prístupe k tejto téme. Text komisie bol dobrým základom pre ďalšie rokovania. Možnosť e, dobre cieľených dočasných e, kontrol, e, tá tam bola ponechaná, taktiež sme tam nastavili lehotu 6 mesiacov pre tieto kontroly. Taktiež sme tam trochu e, prísnejšie naformulovali e, dobu trvania týchto e, kontrol a je tam povinnosť Frontexu a komisie informovať členské štáty o týchto kontrolách. Podľa rady toto nariadenie sa uplatňuje na všetky externé hranice všetkých členov Schengenu, vrátane členských štátov, kde ešte sa nerozhodli e, zrušiť vnútorné hranice. Taktiež sme zavedli možnosť e, každé dva roky vyhodnotiť situáciu a opatrenia, aby sme sa pozreli na to, aké majú dôsledky. A taktiež sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s parlamentom a s pani spravodajkyne Makovej. Posledný spis o návratoch, taktiež veľmi dôležitý pre radu, tak ako povedali poslanci, nie je to univerzálny kľúč k úspešným návratom, ale musíme tu dosiahnuť stanovisko na rade, ktoré sme ale ešte nedosiahli. Ďakujeme. A teraz pán Rüte. Taktiež máte pár minút. Ďakujem, takže pokúsim sa vyjadriť niektorým otázkam, ktoré tu zazneli ale som si istý, že moje odpovede nebudú dostačujúce. Niektorí z vás už ste povedali, že možno aj v Štrasburskom týždni by sme si na to ešte mali sadnúť, aby sme mohli o tom detálnejšie podiskutovať, možno aj v nejakom ušom kruhu. Tam sme sa vrátili aj k niektorým vašim otázkam. Predovšetkým chcem povedať, že mnohí z vás ste hovorili o jednej veci, pán Sarvama, pani Wikström napríklad. Máme tu situáciu, kedy v podstate čelíme existenčnej kríze Európskej únie a možno sa to neuvedomujeme. A nedostatočne vedieme o tom diskusiu ja momentálne už tu dostávam lehoty. Niekto povedal, dobre, o ďalších 7 dní už to musí byť vyriešené. Ale pozri, pozrieme sa na to takto. My na komisii, komisár Avramopoulos, podpredseda Timmermans, predseda Juncker, my sa snažíme predkladať návrhy, tak aby sme zaručili, alebo zachránili Európsku úniu a z tohto dôvodu sme ešte nevykonali mnohé hodnotenia vplyvu. Áno, pokiaľ prídu konkrétne otázky, tak e, snáď poskytneme dostačujúce odpovede, čo sa týka legislatívnych návrhov. Ale sme v krízovom režime, ja som na komisii už 30 rokov a keď som tam začal, tak sme mali krízu a za celé tie roky takáto kríza, ako máme teraz, tak takú sme tam ešte nemali. Takže to len na úvod. To bolo také trochu osobné. A taktiež vítam to, čo si niektoré povedali pán Niedermüller, pán Pavrix, o tom, že chceme určite aj vy chcete dodržať e, nejaký veľmi ambiciozný harmonogram v tomto kontexte a taktiež vítam tie dva prepojené aspekty, to, čo hovoril pán Pavrix, a síce, že potrebujeme otvorné hranice a zároveň kontrolované. O to sa aj snažíme. Holandské predsedníctvo už poskytlo odpovede pani Makovej. Už v skutočnosti nedako členský štát má prístup do šengenského informačného systému, tak už ďalej nepotrebujeme znásobovať kontroly. Takže je to je tu iná situácia pre Rumunsko a Bulharsko a Chorvátsko, než pre ostatných, pretože v týchto troch krajinách ešte sme nevykonali šengenské hodnotenie. Takže tuto, v tomto politickom kompromise, na ktorom sa dohodli ministri vnútra, nájdete určité prvky, určité odpovede na vaše otázky. Absolútne s vami so všetkými súhlasím, či už s pani Stevens alebo s pánom Depre a za ďalšími v tom, že predložiť dokument o návratoch samo sebe nestačí, nie je to odpoveďou, ale ja som do tohto výboru chodil predstavovať e, správy, diskutovať sa mi ohľadom readmisných dohôd. Ja môžem vám povedať, že je to jeden technický prvok, ktorý spolu s ďalšími nám pomôže zlepšiť návratovú politiku, ale potrebujeme readmisné dohody. Teraz máme takýchto dohod 17 a pokiaľ takéto readmisné dohody nemáme, tak sa nedajú doklady, dokumenty uznávať a my ako Európska únia nemôžeme vytvárať legislatívu a vytvoriť nejaký doklad, dokument, ktorý bude uznaný aj tretím štátom. Momentálne tu máme kus papiera. Niekto tu hovoril, že takýto dokument si môže každý e, vyfotoshopovať a e, doma vytlačiť. V 94. sme žiadny Photoshop ešte neexistoval a musíme teraz skutočne dostať aj vývoj v oblasti e, bezpečnostných znakov, pretože tretie štáty ich potrebujú. Tieto bezpečnostné znaky sú potrebné pre vydávanie víz, a tak ďalej. Takže na tom musíme ešte ďalej pracovať. Možno to je z mojej strany všetko v súvislosti e, s týmto dokumentom. Nuž, čo sa týka otázok ohľadom vonkajších hraníc, tak e, ja súhlasím, že zavedenie zmien súvisí s teroristickou hrozbou a s jej vnímaním. A nie, a zdôrazňujem, nie s migračnou krízou. Hovoríme tu, a možno spomeniete, že sme tu o tom už diskutovalo, diskutovali, bol som tu, hovorili sme po Charlie Hebdo, hovoril som vám, že je treba zvýšiť mieru kontrol na našich vonkajších hraniciach, aj čo sa týka európskych občanov. A vtedy sme si mysleli, že to pôjde prostredstvom hodnotenia rizika a prostredníctvom identifikácie nejakých e, ukazovateľov rizika, aby sme sa vyhli tej systémovej hrozbe a po útoku v Paríži sa ukázalo, že potrebujeme komplexnejší prístup, čo sa týka systematických kontrol na externých hraniciach aj európskych občanov. Schengenský zákazník, e, zákonník vyžaduje, že je treba skontrolovať doklady a je treba to robiť aj elektronicky. Takže tak sa to vyžaduje, musíte tým prístrojom. E, musíte pas v podstate vložiť do toho prístroja, ktorý ho skontroluje a potom to je prepojené s databázami ako so šengenským informačným systémom. Ďalej sa tam uplatňujú vnútroštátne e, zákony, napríklad je tam databáza stratených a odsudzených dokladov, taktiež databáza Europolu. Takže toto je kontrola, ktorá ktorou si ten cestujúci prejde a trvá to len o pár sekúnd dlhšie, než e, kontrola, bežná kontrola pasu. Ale je to dodatočný bezpečnostný postup, ktorý môže zaručiť, že budeme mať lepší dohľad nad tým, kto k nám prichádza. Áno, dúfame, že čoskoro Zrevidujeme taktiež aj dokument o inteligentné hranice. Vykonali sme hodnotenie dopadu. A dúfame, že v nadchádzajúcich týždňoch príde návrh komisie a potom uvidíme, ako tieto jednotlivé dokumenty spolu súvisia, tieto témy. Teraz, čo sa týka pohraničnej straže, napriek tomu, že predsednička im povedala, že si môžem vziať toľko času, času koľko potrebujem na tých 20 otázok, ktoré tu zazneli, ale teraz uvedomujem, že to nie je až taká pravda. Áno, dodržiavanie základných práv. Iba jedna všeobecná pripomienka. My za posledných 12 mesiacov sme pracovali na, migračnej agende komplexným spôsobom. Diskutovali sme o relokáciách, o presídlovaní, ale nikdy sme sa komplexne nepozreli na stráženie vonkajších hraníc. Takže prosím, môžete obviňovať komisiu, že jednostranná a členské štáty na nás veľmi tlačili, ohľadom toho návrhu o pohraničnej stráži, ale my sa sústreďovali skôr na, na kroky v súvislosti s našimi medzinárodnými um, záväzkami v súvislosti s ľudskými právami, s migračnými tokmi. A teraz prichádza čas na ten návrh týkajúci sa pohraničnej stráže. Čo sa týka suverenity. Ska o tom napríklad hovorila. Chcem vás ale teraz upozorniť na článok 18, odsek 4. Je to komplikovanie, komplikovaný spôsob, ako postupovať, ale v realite členský štát vždy musí súhlasiť so spoločným operačným plánom v spolupráci s Frontexom. Takže musia sa dohodnúť. Pokiaľ členský štát nesúhlasí, tak my nemôžeme nič robiť, môžeme maximálne žalovať. Takže pokiaľ, ale tuto niektorí môžete povedať, nie, to takto nejde, Musíme, musíte mať predsa možnosť o tomu členskému štátu nanútiť, ale tu sú aspekty ako zodpovednosť, a iní hovoria, nie, toto je porušenie princípu suverenity členského štátu. Myslím si, že by sme tu našli dobrý kompromis v článku 18 a som si istý, že budeme o tom ešte často diskutovať. Dúfam, že prebehlo nadchádzajúcich týždňov, nie mesiaca alebo rokov. Ale je to spôsob, ako zachovať suverenitu a zároveň vytvoriť veľký morálny tlak, pripúšťam, veľký morálny tlak na to, aby sa mohol konať ten zásah. Taktiež je tu otázka. Prečo nie iba vyhodnotiť fungovanie Schengenu? Veľmi jednoducho. Tieto hodnotenia prebiehajú každých 4 5 rokov eh, pre jednotlivé členské štáty a tieto hodnotenia sú v podstate hodnotením ex post keď sa možno niektoré veci nepodarilo presadiť tak, ako sme chceli. E, ďalej prebieha analýza rizika. A túto úlohu zadávame aj sa to dôvodu Frontexu. Teda toto opatrenie je o mnoho viac preventívne, než nejaké hodnotiace z hľadiska hodnotenia Schengenu samotného. Uh, ešte by som chcel eh, objasniť jednu vec. Aj na toto ste sa totiž pýtali. My tu nevytvárame novú agentúru. Bude to v podstate akýsi Frontex Plus. Teda, bude to agentúra Frontex vo Varšave. Dúfajme eh, s dohodou o sídle ktorú e, posilníme, vytvoríme dodatočné zdroje. Už sme požiadali o celkovo tisíc ľudí e, navyše pre Frontex, ale týchto tisíc ani nebude stačiť na pokrytie týchto hraničných a pobrežných e, kontrol. Preto budeme musieť využiť aj rezervy, ktoré sú k dispozícii prospech eh, Frontexu. A ešte úplne posledná vec, ak dovolíte. A potom eh, podrobnejšie diskusie zrejme prebehnú v Štrasburgu a v najbližších dňoch. A takže tá posledná vec ešte. Áno. Isté, že eh, tieto operácie budú napojené aj na operácie záchrany a vyhľadávania na mori. Iste si si všimli v posledných mesiacoch, mm, keď sme hovorili o náhrade Mare Nostra a tiež keď sme hovorili o operáciách e, sledovania, našou hlavnou prioritou je e, vyhľadávanie a záchrana na mori, aj e, keď hovoríme o fungovaní týchto nových pobrežných hliadok. Teda len toľko na objasnenie. A tiež e, na veľmi záleží na tom, aby vznikol dostatočne e, silný mechanizmus sťažnosti. Ak by sme to do systému nezapracovali, žiadali by ste o to. Teraz e, to tam ponúknuté je, vy žiadate ešte o niečo viac, to je pochopiteľné. Teda mechanizmus sťažnosti je do systému zapracovaný. Vy ste o to žiadali dlhodobo a my sme sa snažili vám vyhovieť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za to, že ste mi veľmi šedro udelili trochu dlhší ročnícky čas. Ja e, som veľmi zapálený pre túto vec, dokázal by som o nej hovoriť celé hodiny. Ďakujeme pekne, pán Rute. Celkom ste ešte budeme e, pokračovať v týchto diskusiách. Európsky mm teda predloženie e, správy e, sa predpokladá na 11. apríla, ak sa to povolí, teda táto správa o pobrežnej pohrečnej hliadke. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Teraz e, musíme náš program trošku pozmeniť, keďže Máme 14, eh, teraz už 15-minútový časový skolz. Nemá význam eh, začínať prezentáciu štúdie o eh, nákladoch vyplývajúcich z neexistencie spoločného európskeho postupu v oblasti trestnej činnosti a korupcie. Pred hlasovaním, teda chcem požiadať o 10 minút navyše po hlasovaní. Hlasovanie teda začne o 18.20. Hlasovanie bude veľmi krátke a potom Budeme mať ešte 10 minút na prezentáciu tejto štúdie o nákladoch e, na trestnú činnosť e, v, pri nedostatku európskeho prístupu. Presne o 18.20 e, začneme hlasovať a potom začne prezentácia správy. Let's start the colleagues. Začíname hlasovať. Máme tu dve otázky na ústne zodpovedanie, ktoré boli predmetom hlasovania. Jednak otázka komisii, kde sa nadvezuje jedno uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe amerického senátu o využívaní mučenia e, na úrovni CIA. Teda hlasujeme o tejto otázke na ústne zodpovedanie. Otváram hlasovanie.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 Otázka na no, zodpovedanie rade. Teraz otváram hlasovanie o tejto otázke, ktorú kladieme rade. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 22 hlasov za, 17 proti, 1 sa zdržal. Ten istý výsledok. Ďakujem. Týmto sme vybavili hlasovanie a ale program sme ešte nevyčerpali, prosím kolegovia. Máme 17 minút na ukončenie celého nášho programu dnešnej schôdze. Ešte sa budeme venovať štúdii s názvom Náklady vyplývajúce z neexistencie spoločného európskeho postupu v oblasti trestnej činnosti a korupcie. Ide o súhrn tejto správy na požiadanie spravodajkyne pani Laury Ferrara a podľa ko- rozhodnutia koordinátorov zo septembra 2015, aby sme požiadali o vypracovanie štúdie o nákladoch neexistujúceho spoločného riešenia trestnej činnosti a korupcie. Pani Vorum, prosím, ujmite sa slova. Astrid, there. Okay. So you will speak from there. So I will give the floor to Mr. Astrid Vorum, uh, head of the unit. Pani Astrid uh, Vorum, ktorá je našou bývalou kolegyňou, uh, je vedúcou oddelenia a približujem nám túto správu. Ďakujem pekne, ďakujem za to, že vám môžem priblížiť túto správu o nedostatku spoločného prístupu v oblasti boja proti korupcii a trestnej činnosti. Túto správu vypracovalo biskupné stredisko a venuje sa identifikácii politickej oblasti, kde pridaná hodnota spoločného postupu na európskej úrovni by mohla byť veľmi výrazná. Cieľom tejto štúdie je zistiť, kde koordinácia a integrácia môže priniesť výrazné prínosy pre občanov v septembri 2015 eh, koordinátori výboru Lebe požiadali vypracovanie správy na vyhodnotenie aktuálneho stavu politiky EU v oblasti organizovaného zločinu a korupcie. Najmä by sa vyhodnotili náklady spojené s nedostatkom spolupráce v tejto oblasti. Správa vznikla tiež, aby sa vyčíslili eh, výhody, ktoré by vznikli z efektívnejšej eh, spoločnej spolupráce na európskej úrovni. EPRS e, vypracovalo tri výskumné dokumenty, dva e, ste už dostali k dispozícii a jedna a bude prezentovaná o niečo neskôr. Teda, aké sú náklady spojené s organizovaným zločinom a korupciou? Isté, že vzhľadom na ich nezákonnosť, e, zločina korupcia sa veľmi ťažko vyhodnocujú, ako aj ich dopad sa ťažko vyhodnocuje, nie je dostatočná dostupnosť informácií. V členských štátoch, ak sú informácie dostupné, často nie sú dostatočne koherentné. V tomto kontexte bolo ťažké vyhodnotiť celkové náklady nedostatočného spoločného prístupu a to s dostatočnou istotou, ale táto štúdia poskytuje isté e, možné alternatívy, kde sa vyčísľujú náklady tejto korupcie a zločinnosti a tiež sa tam odhaduje rozsah nezákonných trhov. Aké sú teda náklady spojené s korupciou? Komisia odhaduje náklady spojené s korupciou pre európsku ekonomiku na 120 miliárd každoročne ale tento, toto číslo nie je úplné, pretože zahrňa iba straty e, na príjmoch za nie investícií, e, nezapočítajú sa do toho ďalšie zložky. E, jeden z výsumných dokumentov EPRS eh, popisuje tri eh, možné alternatívy, pričom my považujeme za najreálnejšiu alternatívu, kde sa hovorí o stratách vo výške 218 miliard a 282 miliard každoročne v dôsledku korupcie. Rozdielujú sa tam členské štáty podľa štyroch kategórií, teda na štyri kategórie podľa ich eh, podobnosti v inštitúciách a tiež sa zohľadňuje aj rozlišná miera korupcie v jednotlivých členských štátoch. Náklady na organizovaný zločin eh, sa veľmi ťažko vyčíslujú. Podľa odhadov nezákonné trhy predstavujú zhruba 1 HDP EU, pričom eh, vytvárajú škody vo výške 110 miliard pre európsku ekonomiku. Teda táto štúdia nadvezuje na toto číslo, ale tiež upozorňuje na veľmi významné e, spoločenské a politické dopady e, závažnej trestnej činnosti. Aké sú teda hlavné závery tejto štúdie? Správa popisuje viacero slabín v boji proti organovému zločinu a korupcii. Hlavné prekážky v tejto oblasti sa týkajú nedostatočnej ratifikácie, transpozície a plnenia noriem Európskej únie. Táto štúdia tiež poukazuje na nedostatky v aktuálnom právnom rámci, najmä nedostatočná definícia organizovaného zločinu, tiež e, nedostatok korupcie, smernice v boji proti korupcii v verejnom sektore a tiež nedostatok celoeurópskeho systému na ochranu bielých vrán. Štúdia tiež upozorňuje e, na to, že je potrebný konsolidovaný rámec e, na súdnu spoluprácu a spoluprácu policajných zložiek a tiež je potrebná operatívna spolupráca národných orgánov. Ako hlavný záver tejto štúdie štúdiu konštatuje, že spoločné kroky na úrovni EU by boli veľmi prospešné. Boj proti zločinu a korupcii je v spoločnej kompetencii členských štátov aj Európskej únie a preto vďaka spolupráci, systematickej spolupráci s využitím európskych nástrojov a agentúr by sa mohli dosiahnuť výrazné zlepšenia v boji proti zločinu a korupcii. Na základe týchto záverov správa e, predkladá tiež viacero odporúčaní, ako prekonať prekážky a nedostatky v boju proti organizovanému zločinu a korupcii. Táto štúdia hovorí o tom, že je potrebný koherentný a rozsiahlý rámec v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti na úrovni EÚ. Tento rámec by mohol vzniknúť e, na základe desiatich odporúčaní. Poprvé, rozsiahly a objektívny spôsob vyhodnotenia plne transpozície, aký v oblasti bezpečnosti. Tento systém by mohol byť založený na postupe, ktorý je zakotvený v článku 70 do zmluvy o fungovaní EÚ. Ďalej po druhé, integrovanejší a efektívnejší Systém monitorovania bude potrebný. Existujúce monitorovacie mechanizmy, ako napríklad e, správy na boj proti korupcii alebo e, hodnotiace tabulky pre spravodlivosť sa musia konsolidovať, aby sa prekonali ich e, nedostatky. Tiež by sa malo zlepšiť monitorovanie európskej inštitúcií, napríklad by sa malo do tohto procesu hrnúť aj fungovanie inštitúcií do týchto správ na boj proti korupcii. Európska únia by sa mohla tiež pridať e, k e, skupine štátov, ktoré bojujú proti korupcii. Ak by sme mali takýto efektívny systém spravodlivosti, ak by sa so všetky odporúčania naozaj plnili v praxi, e, prinieslo by to významné zníženie celkovej miery korupcie v niektorých členských štátoch a tiež by to malo za následok úspory až do výšky 70 miliárd každoročne. Ďalej po tretie, definície a sankcie, ktoré sa vzťahujú na organizovaný zločin a tiež e, korupciu, by sa mali aproximovať ďalej. Po štvrté, opatrenia na ochranu bielých vrán by e, mali vzniknúť v tomto kontexte. Ďalej po piaté, mal by vzniknúť e, skutočne nezávislý orgán Európskej prokuratúry, tento orgán EPPO by mal byť e, úzko integrovaný do činnosti Europol Eurojustu a tiež by sa mali zaistiť e, príslušné procedurálne práva a um, ochrana údajov. To by mohlo priniesť úspory v rozpočte až do výšky 200 miliónov každoročne. Po šiesté, teda bod číslo 6, hovorí o nástrojoch vzájomného uznávania, ktoré by e, k, k skvalitneniu ktorých by malo dôjsť, respektíve by malo dôjsť k príprave nových. E, mali by sa využívať príslušné benchmarky. Po siedme, politický cyklus by mal byť skvalitnený aj zapojením Európskeho parlamentu a národných parlamentov. V súčasnosti je táto činnosť väčšinou v rukách členských štátov. Ehm, Kriminálne policajné štatistiky mm, respektíve štatistiky trestných činov by mali byť zabezpečené aj zriadovaním e, skupín odborníkov na mm, trestné právo a príslušné oblasti. Pokiaľ ide o operačnú úroveň. Nuž, e, tam by sa malo prihľadať aj na školenia, respektíve ďalšie opatrenia v oblasti rozpočtu a na európskej úrovni by mala byť zriadená možnosť e, posilnenia spolupráce. Ďalší bod e, systém elektronického verejného obstarávania, čím by sa znížilo riziko korupcie až o 920 miliónov ročne. No a v neposlednom rade sa musíme ubezpečiť, e, že skutočne všetky opatrenia budú náležite realizované a že výťažok a že zisky z trestnej činnosti budú zhabané alebo zmrazené. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, že ste sa pridržali rečnického času. E, oceňujem vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Udelujem slovo pani Šerer, ktorá je tu za e, za CEPS. Predstaví nám dokument, práve k tejto téme a naozaj vás poprosím o stručnosť. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne teraz odprezentujem štúdiu, ktorú viedol inštitút CEPS, poskytuje kritické vyhodnotenie toho, čo by znamenalo, ak by spoločný európsky postup neexistoval. Poprvé, zmrazovanie a konfiškácia výnosov stresnej činnosti, e, politický, ďalej sme riešili politický cyklus e, na boj proti organizovanému zločinu, poprosím ďalšiu priezvitku. E, zistili sme, že je problém vyhodnocovania um, týchto oblastí a um, organizovaná trestná činnosť naberá rôzne formy v EÚ. Môže byť viac či menej organizovaná, štruktúra sa môže rôzniť. Samozrejme, toto vedie k značným ťažkostiam, pokiaľ ide o hľadanie spoločnej definície EÚ, tak ako preukázalo rámcové rozhodnutie. Uh, a e, organizovaná trestná činnosť a príslušná definícia je priširoko naformulovaná, ale takisto môže byť aj istou prekážkou pre efektívnu spoluprácu. E, správa rieši Správa rieši útvar pre finančné spravodajstvo, rieši spoločné vyšetrovacie týmy JITS a ich koordináciu na európskej úrovni. Správa zistila následovné. Hoci FIU a Európska koordinácia sú uznávané ako efektívny nástroj spolupráce, sú tam predsa isté výzvy, ktoré sú spojené s činnosťou týchto útvarov um, sú isté obavy, že FIU sú viac zamerané na spravodajskú prácu a preto nepodliehajú primeranej, primeranému justičnému skrutíniu. Keď, sú, keď, keď má dojsť k zhabaniu či k zmrazeniu aktív, tak eh, na to bolo prijaté rámcové rozhodnutie ARO a prieskum preukázal, um, pozitíva vyplývajúce z tejto oblasti, ale predsa len naďalej zostáva problémom zákonnosť a, zodpo- a zlučiteľnosť so zárukami EU legislatívy. A to sa to sa týka najmä neobvinenia a rozšírenej konfiškácie. No a potom, pokiaľ ide o vyšetrovanie, zistili sme, že JITS predstavujú obrovský potenciál pre efektívnu spoluprácu, ale predsa len sme identifikovali isté medzery, najmä z pohľadu nedostatku jasnosti a špecifikácií pravidiel a uplatniteľného právneho rámca. Správa zistila, že spolupráca v oblasti justície a policajných zločiek by v podobe JITS mohol nastaviť vysoký benchmark, ale takisto by poskytoval aj isté záruky. Ďalšiu priesvitku vás poprosím. Teraz veľmi stručne prejdem k nedostatku zodpovednosti, pretože to vlastne už povedala kolegyňa. Správa zistila nedostatky v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o formálne a neformálne siete, ktoré na úrovni EÚ fungujú, pokiaľ ide o finančné spravodajstvo napríklad. Správa riešila e, siete na boj proti praniu špinavých peňazí, e, potom e, spätné navracanie aktív a tak ďalej Správa hovorí, že pokiaľ operačné, e, sú operačné nástroje dôležité, tak e, záruka v oblasti základných práv je takisto veľmi dôležitá na to, aby bola aby bola zaručená spolupráca a vzájomná dôvera. Správa počiarkuje mm, e, deficit v tom i ako funguje politický cyklus v rámci EÚ a v tom, ako fungujú jednotlivé aktivity. Napríklad Europol nahlasuje, uviedol, že projekt Impact nie je prístupný pre Európsky parlament. Správa celkovo zistila, že súčasná architektúra na boj proti organizovanej trestnej činnosti tvoria rozliční aktéry, čo predstavuje výzvu z pohľadu demokra- demokratického zodpovedania sa pokiaľ ide o možnosti tvorby politiky. Správa tvrdí, že primárne zacielenie by nemalo byť na tom pokúsiť sa prekonať súčasné neistoty, pri koncepčných um, nezrovnalostiach, ale namiesto toho by sme sa mali zameriavať na operačnú spoluprácu v oblastiach boja proti trestnej činnosti v kon- kontexte e, v kontexte základných práv a um, právneho štátu Správa takisto hovorí, že harmonizované školiace možnosti v rámci EÚ v oblasti cezhraničného vyšetrovania sú kľúčové. Napríklad zdroje CEPOL by mali byť podporené, takisto aj školiace materiály EÚ v oblasti cezhraničnej spolupráce a tieto by mali lepším spôsobom integrovať princíp základných práv. Nový, nový mandát Europol pred, predpokladá novú skupinu, ktorá sa bude týmto zaoberať, kde bude zapojený parlament a parlament by mal byť pozorný e, v tom, že by e, aktivity Europolu by mali byť podrobené skrutíniu, um, e, po druhé lepší dohľad nad databázou Europolu a po tretie lepší dohľad, pokiaľ ide o výmenu údajov s tretími krajinami. Správa hovorí, že e, JIT by mali byť e, by, že by im mala byť prisúdená jasná priorita. Uh, Správa hovorí, že kľúčovou prioritou je zabezpečenie politik, ktoré by vychádzali z silných vedomostných základní. Spoločná parlamentná skupina um, by, um, by sa mala venovať prioritám a jednotlivým spôsobom, akým spôsobom sa odrážajú v tých oblastiach politiky. Európsky parlament a povedomie o jednotlivých aktivitách e, by malo byť určite pozdvihnuté. Na teraz, ako som práve povedala, Europol Europol, e, správa Europolu k Empaktu, k projektu Empak nie je momentálne pre Európsky parlament zabezpečená. A to by, tam by malo dôjsť k náprave. Ďakujem veľmi pekne, to je všetko z mojej strany. Naozaj, hovorí pani predsedajúca, sme vám povďační. Ďakujem veľmi pekne.